Dobrý deň, prajem všetkým. Začneme naše dôležité popoludňajšie stretnutie výboru ITRE. Máme 3,5 hodiny až do 18.30. Pripomínam všetkým prítomným, že vypočutie je e, rozdelené na štyri časti. Open Internet, Single EU Authorization, Spectrum a Roaming. Začneme hneď. aby sme nestrácali zbytočne čas. A hneď dám slovo pani Pilar del Castillo, ktorá je spravodajkyňou pre telekomunikačný balíček. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, vítajte všetci, aj z mojej strany vás chcem privítať na tomto vypočutí v súvislosti s návrhom nariadenia komisie, pokiaľ ide o jednotný trh e, s telekomunikáciami, telekomunikačnými službami. Vidíte, že panel je rozdelený na 4 oblasti. Začneme. Je to teda rozdelené do rôznych stĺpčekov. E, Prvá vec je otvorený internet. A začneme teda s týmto prvým panelom. Máme troch e, rečníkov, ktorí vystúpia. Prvý je Erik Debrek z Orange, Orange potom je tu Benoit Lutrel, e, riaditeľ generálny Arcep a potom Jan Wisner, e, to je námestník riaditeľa ARD styčného úradu. Takže môžeme rovno začať. Dávam slovo pánovi Debrekovi. Thank you. Um, first I, I thank the... E, ďakujem. V prvom rade chcem poďakovať parlamentu a osobitne výboru ITRE a jeho predsedničke pani Sartori a takisto aj pani spravodajkyni za to, že zorganizovali konzultáciu a toto vypočutie o veciach telekomunikačných. Takisto chcem poďakovať aj výboru Vimko. Dnes sa budem sústrediť na úlohu Orangeu ako prevádzkovateľa, pokiaľ ide o prístup k internetu a našu analýzu, ktorá sa týka ustanovení otvoreného prístupu v rámci súčasného návrhu. Dobre, už to ide. Začnem tým, že pripomeniem, že telekomunikační operátory a tá ich expertíza slúži pre koncových užívateľov. Naše vlastné siete im poskytujú široko dostupné a fixný prístup k širokopásmom internetu. V súčasnosti eh, technológiami ako XDSL a 3G a od dnes aj novými médiami ako je optický kábel a LT eh, sa multiplikovala rýchlosť internetu mnohonásobne. E, vlastne telekomunikačný odvetvie viac ako 10 svojho, e, svojich príjmov každoročne investujú. Áno, spomalím, e, vraví rečník. Ďakujem. Toho výnosu teda. Naš odvet, naše odvetvie je infraštruktúrne odvetvie, ktoré investuje najviac, najvýraznejšie v Európe. Cez tieto siete telekomunikační operátori poskytujú dve typy služieb. Prístup k internetu, ktorý umožňuje akémukoľvek užívateľovi dosiahnuť fantastický svet inovatívnych internetových služieb. Nie je e, tam end-to-end -end riadenie služieb e, v otvorenom internete. E, najlepšie využívame dostupnú kapacitu a nazývame toto best effort routing, čiže rutovanie podľa najlepšieho úsilia. Okrem prístupu k internetu, prevádzkovateľe sietí navrhujú špecializované služby, ktoré si vyžadujú istú výkonovú úroveň. Typické, ty, typické zahrňujú telefónne, telefónne služby a služby IPTV, televízie. Špecializované služby a internetové služby poskytujú komplementárnu hodnotu pre koncových užívateľov. Investície do sietí sú na prospech oboch strán. Napríklad investície do nových sietí e, pre, vysoko, e, teda pre televíziu v HD zlepšujú aj streaming na internete vďaka efektívnemu riadeniu spoločnej infraštruktúry e, v konkurencieschopnom svete alebo konkurenčnom svete e, operátori telekomunikační musia sa maximálne vynasnažiť, pokiaľ ide o všetky typy služieb, tak aby si, e, si zachovali a pritiahli spotrebiteľov, ale nie všetci spotrebiteľe majú rovnaké potreby, využívajú rovnaké služby v rovnakom čase, nie všetci rovnako vnímajú dostupnosť, alebo si môžu rovnako dovoliť. Dynamické siete a alokácia zdrojov umožňuje koexistenciu e, takýchto služieb v rámci mutualizovanej infraštruktúry. Riadenie e, toho toku e, je nevyhnutné z pohľadu poskytovania dobrých služieb za priateľné ceny Eh, Orange ako spoločnosť vo všeobecnosti podporuje návrhy, ktoré sa týkajú otvoreného internetu v navrhovanom nariadení. Napriek tomu eh, doplním 4 upresnenia. Spotrebitelia potrebujú jasné, spravodlivé a spolahlivé informácie o ich prístupe bez toho, aby boli zahltení dátami zbytočnými. Pozmeňujúce návrhy, ktoré navrhol pán Ábo, ktoré sa týkajú eh, prístupovej rýchlosti, sú krokom vpred ale nie je to v súlade s realitou. Po druhé, navrhovaný princíp, ktorý sa týka riadenia premávky internetovej, to je priateľné. Na druhej strane, zoznam povoliteľných alebo prístupných postupov by nemal byť obmedzený a mal by nechať priestor aj na prevenciu e, zahltenia siete. Nemal by len nejakým spôsobom riešiť, e, alebo teda liečiť, tak povediať, tú to zahltenie siete. Dynamické alokovanie, to je tretia pripomienka, je to kľúčové z pohľadu investičnej optimalizácie a správne vynakladania zdrojov. Vítame návrhy pani Castillo v tejto súvislosti. Štvrtá pripomienka. Chceli by sme zdôrazniť, že definícia špecializovaných služieb si vyžaduje e, veľkú obozretnosť a znenie pána Arbosa, ktoré objasňuje, že špecializované služby sú poskytované telekomunikačnými operátormi a spoliehajú sa na e, kontroly e, prístupnosti služby, aby zagarantovali kvalitu skúseností zákazníka. To sa zdá byť dobrým odrazovým mostíkom. A nakoniec e, podporujeme návrh správy spravodajkyne, kde navrhuje zoznam cieľov pre budúce preskúmanie tohto rámca a navrhujeme, aby proces bol spustený pred koncom roku 2014. Keď budem hovoriť, ten kľúč, tá kľúčová téma budúceho preskúmania je same service, same rules, rovnaké služby, rovnaké pravidlá. Takéto služby sa väčšinou doplňajú. Niektoré internetové služby ako hlasové služby sú náhradami e, pre špeciálne služby ponúkané telekomunikačnými operátormi. Takéto náhrady väčšinou doteraz unikali nariadeniu o telekomunikáciách, napríklad pravidlá, ktoré sa týkajú elektronickej privátnosti, a to spôsobovalo e, rizika, pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov, právne bezpečnosť a otázky presadzovania práva. Takisto to vedie k nespravodlivému deformácii e, konkurenčného prostredia. Navrhuje sa, aby boli na novo zadefinované e, tieto elektronické služby telekomunikačné, a ktoré sa tiež stali zastaralými, tak ako to bolo predchádzajúcim predchádzajúcom nariadení. Ďakujem. Uh, Ďakujem pekne uh, za takúto koncíznu prezentáciu. A teraz ako druhý uh, vystupí Benoit Lutchner, generálny riaditeľ ARCEP. To je francúzsky regulátor, regulačný orgán. Ďakujem hovorím nielen v mene ARCEPu, alebo aj, ale aj EUROSu. To je Európsky regulačný orgán. Ďakujem za túto príležitosť uviezť naše stanovisko. Pokiaľ ide o neutralitu siete v dvoch častiach, aké je stanovisko Eurosek neutralite siete a potom našu analýzu k návrhom Európskej komisie. EURES, ako všetci zúčastnení, uznáva, že prístup k internetu je jeden z najzákladnejších vydobitkov európskych občanov od začiatku tohto storočia alebo prelomu storočí. Cieľom verejnej politiky je treba tento výdobytok uchovať a rozvíjať. Telekomunikační operátori sú súčasťou riešenia. Ak dnes máme takýto úspech s užívaním internetu a nových služieb, tak je to preto, že telekomunikačný priemysel bol schopný rozvíjať svoje siete a vytvoril veľmi pozitívnu synergiu s užívateľmi a to podporuje aj rozvoj tak vysokorýchlostného internetu, ako aj ďalších obcí. Sú tu ale aj obavy, síce jedna legitímna, že určité praktiky riadenia siete by mohli ohroziť existenciu otvoreného internetu. Eures viackrát spomenul a upozornil, že riadenie sieti a toho trafiku alebo toho pohybu na sieti je dôležitou súčasťou práce operátorov, je súčasťou služieb a potrebujeme dosiahnuť rovnováhu nielen služieb prístupu k internetu, ale aj ostatných služieb a tam je potrebné dobré riadenie e, tohto toku. Niektoré praktiky môžu byť ale problematické a preto verejný zásah môže byť potrebný. EURES v súčasnom rámci jasne zadefinoval jasný rámec intervencie a je jasný, jasné východisko, že otvorený internet musí byť faktom. A chceme zároveň, aby trh zohrával svoju úlohu, užívateľia, spotrebitelia a tak ďalej, oni majú fenomenálnu silu na trhu. A prvý princíp je silná, efektívna, skutočná transparentnosť aby sme vedeli, aká je ponuka telekom operátorov pre európskych občanov a aké sú eventuálne praktiky riadenia, aby si spotrebiteľ mohol vybrať alebo eventuálne operátora zmeniť. A to vyžaduje veľmi presný dohľad kontroly, aká je kapacita, náklady a tak ďalej. Druhá úroveň dohľad regulátora, aké sú aplikované praktiky telekomunikačnými operátormi, aby eventuálne, ak je to potrebné, aby mohla byť realizovaná intervencia. Ak môže regulátor zasiahnuť, ale musí mať samozrejme e, analýzy od prípadu k prípadu, či určitá prax, praktika je alebo nie je problematická. Samozrejme, potrebujeme vedieť cieľ tejto aktivity, praktiky. Niektoré praktiky a ciele sú neželateľné, či prostriedky sú proporčné, či tam nie je e, diskriminácia. Musia sa robiť špecifické testy od prípadu prípadu. V prípade aj intervencia regulátora. Globálne návrh komisie stavia na rovnakej logike a EURES nie je tajomstvom, že neboli sme príliš veľmi nadšení s týmto návrhom nariadenia komisie, ale v tomto bode si myslíme, že máme dobrý návrh. A je to text, ktorý prichádza k zákonodarcom, takže každý ten návrh sa samozrejme môže vylepšiť, ale myslíme si, že Európska komisia prišla s dobrým návrhom a gratulujeme jej k tomu. Teraz treba zaidentifikovať, ktoré sú špecializované služby, služby prístupu k internetu. Potrebujeme jasnú, širokú definíciu, aby sme ich odlišili aké sú verejné politiky a to, že existencia, existencia špeciálnych politík je legitimná, ale to neohrozuje existenciu toho voľ, e, prístupu, voľného prístupu. To musí byť otvorené, musí to byť rozumné, transparentnosť možnosť užívateľov zmeniť operátora a tak ďalej. To sú všetko potrebné prvky, ktoré tam sú. Ešte niekoľko krátkých komentárov právny nástroj. Smernica, nariadenie, tu sa návrhuje nariadenie. Je to adaptované, ak vychádzame z toho, že potrebujeme jasný cieľ, jasné princípy zásahu verejnej moci regulátora, ale musí byť aj potrebná flexibilita aby sme tieto princípy mohli adaptovať na rôzne prípady. Diverzita Európy to je jej bohatstvo zároveň a trh je harmonicky riadený, ale aj tak je situácia a podmienky rôzne a preto musíme byť schopní sa adaptovať na tieto, eh, týmito princípmi na špecifické prípady. Ďalšia dimenzia je, že tento trh sa obrovsky rýchlo vyvíja. Pred jedným alebo dvomi rokmi praktiky, ktoré neboli eh, nelegálne alebo nezneužívali, tak v súčasnosti sú tam potrebné určité zásahy recipročne niektoré špecializované služby, ktoré prídu zajtra, ktoré dnes ešte nepoznáme, nové užívanie internetu, ktoré nepoznáme. Takže musíme byť naďalej flexibilní. Druhý komentár. Interakcia medzi jednotlivými inštitúciami, komisiou, berekom a regulátorom. Myslím si, Eurese sme presvedčení, že ak návrh komisie je dobrý v tomto bode, tak je to preto, že tento návrh vychádzal e, z práce Euresu, ktorý vo svojom bohatstve a diverzite dosiahol stanoviť alebo zadefinovať problém a poukázať tam, kde je potrebná flexibilita a dobré poučenie e, je dobré, že návrh komisie je dobrý, pretože vychádzala e, z textu Euresu, z dobrých skúseností a praktik a tak ďalej. A ako ďalej postupovať, to už aj nechám na vašu úvahu. Ďakujem za pozornosť. E- Takže pán Jan Wiesner. Ako ďalší zastupca vedúceho styčného úradu ARD e, nemecké verejné vysielanie, to je iný pohľad, iný pohľad na rozdiel od tých prvých dvoch, ktoré tu zazneli. Áno, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás pozvali na toto dnešné vypočutie a že ste nám dali možnosť predstaviť názory ARD ako tu už zaznelo, je to jeden z nemeckých verejných vysielajúcich, jedna z nemeckých verejných vysielajúcich organizácií, E, samozrejme, toto je pre nás stále dôležitejší e, prostredok vysielania nášho obsahu, aby sme dosiahli k našim občanom a aby sme splnili kompetenciu verejnej služby, ktorú nám dal e, legislatívec. Takže z nášho pohľadu otvorený internet na základe princípu najlepšieho úsilia zohráva kľúčovú úlohu pre slobodu prejavu a slobodu na informácie, kultúrnu, jazykovú diverzitu a pluralitu médií. Avšak tak všeobecnejšie povedané, ako poskytovateľ obsahu, e, zdieľame mnohé názory iných poskytovateľov e, obsahu, čo sa týka otvorenosti internetu. E, neutralita je takisto predpokladom pre zachovanie korektnej a živej hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi sieti a poskytovateľmi obsahu a rôznymi poskytovateľmi obsahu, ako aj pre vstup nových aktérov na trh. Otvorenosť a nediskriminačné črty internetu oboje sú kľúčovými hnacími silami hospodárskej efektívnosti, ako aj e, zachova, pre zachovanie plurality, plurality médií. Z nášho pohľadu je preto zásadné jasne uviesť, že otvorený internet musí byť normou a špecializované služby sú výnimkou a nesmú ohroziť alebo obmedziť otvorenosť internetu. Úprimne povedané, my nie sme proti špecializovaným službám alebo proti riadeným službám, hoci tu definícia v tom návrhu zdá sa, že nie je celkom jednoznačná pretože aj my využívame riadené služby, keďže je to súčasťou našej kompetencie osloviť čo najviac občanov. Ponúkame napríklad naše programy aj cez IPTV platformy. Avšak spotrebitelia a občania musia mať vždy možnosť neobmedzeného prístupu ku všetkým právnym službám a obsahom cez otvorený internet. To je základ. A to je relevantné predovšetkým vo svete, kedy telekom spoločnosti sa stále viac vertikálne integrujú. E, majú vlastnú kontrolu sieťovej infraštruktúry, ponúkajú stále viac služieb a niektorí z nich dokonca si získali výhradné práva na poskytovanie obsahu to vyvoláva riziko také, že telekom spoločnosti môžu mať e, snahu možno diskriminovať, čo sa týka poskytovania obsahu od oných poskytovateľov, pretože sa spoliehajú na transportné kapacity vo svoj prospech. <clears throat> To samozrejme k tomu by nemalo dochádzať. Z tohto dôvodu vítame to, že poprvýkrát sú záväzne právne záruky, ktoré zaručujú otvorenosť a nediskriminačné črty internetu. Mm, avšak myslíme si, že existujúci návrh komisie by mal byť zmenený vo viacerých aspektoch, aby sme dosiahli tento cieľ. Poprvé, definícia prístupových služieb a špecializovaných služieb v návrhu nariadenia. Tie definície nie sú dostatočne jasné. Podľa nás tieto definície, ktoré navrhuje BEREK, sú oveľa jednoznačnejšie. Navyše, princíp najlepšieho úsilia by mal byť zakotvený v tomto nariadení. Ako tu už zaznelo, myslíme si, že pán Harbour vo svojom návrhu nariadenia už sa uberá tým správnym smerom. Po druhé, je kľúčové mať jednoznačný vzťah medzi e, prístupovým službám k otvorenému internetu a medzi tzv. špecializovanými službami. Internet musí ostať normou a nesmie sa stať výnimkou. A ak dovolíte, Všetci sme si ten text prečítali a evidentne interpretácia tohto textu je rôzna. Každý si to vysvetlujeme po svojom vo viacerých bodoch, takže myslím si, že je jednoznačne potrebné tento text ešte raz viac objasniť. Po tretie, v tomto kontexte by sme uvítali aj určité objasnenia ohľadom článku 19 o zabezpečenia čenia kvality služieb. Tento článok má za cieľ umožniť nové typy online služieb, Zároveň by teda dalo, dávalo zmysel, aby sa ujasnil vzťah medzi článkami 19 a 23 a viem, že váš spravodajca sa takisto uberá týmto smerom, tým, že navrhuje vypustiť určité odvolávky na článok 19. Po štvrté, vzhľadom na hrozby vertikálne integrovaných prevádzkovateľov princíp nediskriminácie na platformách a riadených službách by mal byť posilnený. A na záver, pri monitorovaní účinkov špecializovaných služieb na otvorený internet, tak ako je to uvedené v článku 24 návrhu, nie len dopady špecializovaných služieb na diverzitu, kultúrnu diverzitu by mali byť zvážené, ale mali by sme zároveň zvážiť aj slobodu prejavu, slobodu na prístup informácie a pluralitu médií. To všetko by malo byť zohľadené. Pretože internet nie je zásadnou zložkou len nášho hospodárstva, ale dnes je zásadnou zložkou aj demokracie. Ďakujem. Thank you very much. Uh, Ďakujem veľmi pekne. Teraz je čas na otázky a odpovede. A dávam priestor kolegom. Aj ja sama vystúpim neskôr. Turner. Ďakujem. Jediné zabezpečenie alebo istota uistenia toho, že bude transparentnosť a že budeme môcť meniť operátora, to nestačí. Doteraz sme to aktivovali do momentu revízie balíčka 2009. To bol konsenzus dosiahnutý, ale nepostačuje to, zdá sa, aby sme zabezpečili neutralitu siete. Čas rozpravy, e, tak ako sa tu spomenulo, a otázka riadenia tých tokov a ako e, sa vlastne tento internet rozvíja, ak riadenie tokov informácií, ak sú tam problémy nejakého zahltenia a nemôžeme nechať operátorov bez záruk preto by sme mali brať do úvahy vaše poznámky a ísť ďalej s našim návrhom. Druhý aspekt. Riadené služby nie som v zásade proti. Je to možnosť, ktorú by sme mali preštudovať, ale za podmienky, že silný a teda e, prístupný internet bude zabezpečený to, to najlepšie úsilie, eh, aby bolo zabezpečené, aby bolo prioritou pre internet, pretože ak to nebudeme mať, a to je jeden z bodov, ktorý je problematický pre mňa dodnes, ak nebudeme mať možnosť zabezpečiť to najlepšie úsilie jasnými definíciami a bez ambiguity a operatívnymi systémami, tak nebudeme mať skutočnú účinnosť. A tu som chcela reakciu hostí. Ďakujem. Thank you very much, Catherine. Any other... Ďakujem veľmi pekne, Katrin. Ešte niekto nie je otázky, žiadne? Nech sa páči. Mám otázku ohľadom toho najlepšieho úsilia, alebo toho zásady najlepšieho úsilia maximálne úsilia, pretože jednoducho sa tam len uvádza, že e, za istých podmienok sa maximálne vy snažíte odoslať, e, nie, cenzurovať údaje. E, odoslať údaje, tak odoslať údaje. Vždy je tam nejaký konflikt, pokiaľ ide o kanál, v súvislosti s tými špecializovanými službami, aj keď sa napríklad zasielajú údaje bankové, a je tam ten konflikt teraz s otvoreným bežným internetom. Ak tie dedikované špecializované služby sú ziskovejšie, tak potom je tam silný stimul pre akéhokoľvek e, operátora sieťového nahradiť tieto špeciálne služby, nahradiť e, to internetom otvoreným ak zásada maximálneho úsilia, najlepšieho úsilia, ktorá nie je jednoznačne zadefinovaná a ktorá má zaručiť istú kvalitu služby, no tak potom ako ekonóm by som očakával, že príde k vytlačeniu otvoreného internetu v konečnom dôsledku. Čo si o tom myslíte? Ako ste schopní kontrolovať tento konflikt záujmov? E, yes, um, uh, uh. Áno, ospravedlňujem sa, pretože som e, nevedela, kto ste, nepredstavili ste sa. Vy ste sa výbor regionov, že? Aspoň toľko. Nie ste teda všeobecná verejnosť, ktorá je tu prítomná zastúpená nejakým spôsobom, ste teda z výboru regionov, tak? Áno, nie? Áno. Uh, Kolegyňa eh, kolega Krautsman, mám otázku. Nariadenie hovorí o tom, že poskytovateľia alebo operátori telekomunikační eh, nemôžu diskriminovať, pokiaľ ide o prístup na internet. To znamená, že sieťová neutralita musí byť zabezpečená otázku, ktorú mám smerom na poskytovateľov. E, je potom možnosť, alebo poviem to ináč, e, špecializované služby, zdá sa mi, že tie sú možné len vtedy, keď poskytnete takéto špecializované služby s lepšou kvalitou, tak aby ste nediskriminovali otvorený trh alebo otvorený internet. Je jasné, že nie je možné diskriminovať bežný otvorený internet. Je to možné, alebo je to uvažovanie nesprávne? Ďakujem. Dobre. Speak in Spanish, uh, if, uh, think uh, will be short. <laughs> Uh, a gustaría decir lo siguiente. Poviem následovné. V prvom rade ďakujem rečníkom a hosťom. Toto je čas návrhu Európskej komisie. Uvidíme, čo sa bude diať v parlamente, ktorá dosiahla veľmi, veľmi širokú podporu v jednotlivých sektoroch, či už priemyslu, pokiaľ ide o IKT technológie, ako aj firiem, ktoré sú v internete alebo na internete. Ale ako správne vysvetlil predstaviteľ francúzského regulátora, je tu dohoda podporie a dohody Bereku a Európskej komisie v tomto zmysle. A na to nesmieme zabúdať, pretože v minulosti Berek prišiel s určitými analýzami, ktoré uverejnil aj určité úvahy a reflexie. Potom sa vytvoril spoločný výbor, ktorý prišiel k určitým záverom a potom je na samom regulátorovi, e, ktoré, e, ktorý to má vyjadriť. A to má e, veľmi dôležitú východiskovú hodnotu, hovoríme či už z podnikateľského hľadiska, či z hľadiska regulátora, na európskej úrovni tiež, alebo aj tí národní regulátori Teda je to dôležité, keď to hodnotíme v parlamente. Ja si myslím a dielam ten istý názor. Komisia prišla s dobrým návrhom. Treba urobiť určité objasnenia, ale preto, aby všetci mali príležitosť. Internet je otvorený a otvorený znamená tak pre individuá, ako pre firmy, pre spotrebiteľov, aj pre eh, providerov, pre nákupcov, predajcov. Nemali by sme obmedzovať a potrebujeme také nástroje, aby nebola diskriminácia žiadneho druhu. Samozrejme, potenciálne v úvodzovkách môže byť viacej diskriminovaných, ktorí sú pozícii prístupu na internet, ktorá nie je napojená na nejakú podnikateľskú činnosť. Takže sa môže robiť nejaká viazaná ponuka. Ale eventuálne s tým potenciálom na to treba dávať pozor, lebo ak chceme všetko regulovať potenciálom, tak sa zablokuje prítomnosť aj budúcnosť. Príklad. Nemohli by sme napríklad niekomu dať vodičský preukaz preto, lebo potenciálne by mohol zraziť nejakého chodca. To je ten príklad. Takže mali by sme sa snažiť hľadať nejakú rovnováhu v nejakom regulačnom rámci. A v tomto prípade to musí odpovedať na rozličné prípady. Potrebujeme celok zložku princípov aby e, to vyjadrilo, že na internet majú právo všetci, ale samozrejme sú tam určité rizika. Ale na takej úrovni, čo môže regulácia tejto úrovne povoliť. Podporujem stanovisko komisie, ale ja som upozornila a zdôraznila ten princíp nediskriminácie Prišla som s určitými úvahami a reflexiami k tejto téme, aby som zdôraznila tento princíp. Ak, ak dojde k diskriminácii, tak súhlasím, že treba vyvinúť úsilie, neviem až do akej miery, aby sme rozvinuli ten koncept toho best effort, toho najlepšieho úsilia, ale neviem, kam sa nám podarí až dojsť ale vychádzajúc z tých všeobecných princípov. A potom sú aj nástroje a mechanizmy. Ak je diskriminácia, tak potom sú tam národní regulátori na úvod, ktorí musia zasahnuť. A potom sú tam aj postupy vo všetkých členských štátoch, aby sme išli či už e, právnou cestou alebo administratívnou s týmto prístupom, s touto víziou Máme možnosť otvoreného internetu, ktorý má a dáva príležitosti všetkým, pretože inak by to bol neúspech. nedávať tam neustále nejaké potenciálne podmienky, ktoré by mohli e, vyprodukovať ďalšie potenciálne možnosti nástojiť na princípe nediskriminácie a v rozumnej miere objasniť určité definície. Toto je moje stanovisko a budeme mať príležitosť, aby sme o tom diskutovali v parlamente aj v našom parlamentnom výbore. Ja som optimistická, pravdu povediac, a verím, že v konečnom dôsledku, tak ako Berek, ako komisia, tak sa zhodneme na tom návrhu komisia, vypracujeme, teda dosiahneme konsenzus. Padlo pár otázok, nech sa páči, hostia môžu odpovedať. Chcete niekto z vás vystúpiť? Um, zazneli tu otázky. Pán Krosman takisto. Takže výbor regionov takisto. Myslím si, že tu zazneli otázky, ktoré sa týkali princípu najlepšieho úsilia. Mm, myslím si, že celý priemysel sa vyvíja na tomto princípe a ponuka stojí na tomto princípe. V podstate je to celé, celý princíp, celá ponuka je na základe najlepšieho úsilia. Na jednej strane je to systém, ktorý je bez kontroly, to znamená, že Áno, pokiaľ dobre funguje, tak e, trhové sily fungujú v poriadku. Spotrební, e, koneční užívateľia môžu požívať výhody kvalitných služieb a v tomto prípade návrh nariadenia posilňuje povinnosť mať indikátory takýchto služieb. A takisto sa to predpokladá, že ak sa v prípade zistí, že je tu negatívna dynamika v priemysle, v prípade katastrofická, že kvalita služby ide do, dole, tak potom e, regulátor môže vstúpiť do hry a zabezpečiť minimálnu kvalitu služieb. Ale skutočnosťou je aj to, že aspoň doteraz história svedčí o tom, že prístup na internet je stále silnejší, silnejší. Aspoň vo Francúzsku prevádzkovateľia investujú pre pretože vždy je tu veľká požiadavka na väčšiu kvalitu, na väčšiu rýchlosť prístupu k internete, čiže skôr je to taká pozitívna dynamika, ale existujú mechanizmy a tie sú posilnené návrhom Európskej komisie, aby sa riešila táto problematika. E, myslím si, že je podstatné tento princíp najlepšieho úsilia potvrdiť, pretože sú tu aj iné ponuky, ktoré sú na podnikateľskom trhu, je tu zaručená kvalita, ale ak by sme to zjednodušili, tak v podstate uh, máte tam, ja neviem, 30 eur referenčná cena vo Francúzsku a pridáte nulu a je to 300 eur a máte zaručenú kvalitu služieb. Uh, ale tu je v podstate sú práva európskych občanov e, na internete, tie nemôžeme v podstate napadnúť. Musíme chrániť práva európskych občanov. Druhá vec, tá sa týka riadenia toho toku na internete. Tu takisto ktoré nemáme ani nejaké tie ochranné zóny, ani firewally. To, čo sa tu navrhuje, posilňuje už tú aktuálne platnú dynamiku a umožňuje to na jednej strane zabezpeč- e, zabraniť nadmenej regulácii, pretože tu vidíme, že keď máme stále viac obmedzení, e, spontánne zanikajú e, a očakávame, že ten pokrok vo Francúzsku, už máme štvrtú generáciu napríklad tak ďalej, či ten pokrok ide ďalej. A na druhej strane v podstate opäť kapacita spotrebiteľov ovplyvniť E, prevádzkovateľa je reálna. Keď trhy fungujú ako majú, tak jednoducho, keď klient nie je spokojný, zmení prevádzkovateľa. A toto sú základné informácie. Transparentnosť a je kľúčovou, kľúčovým princípom. A zároveň je tu aj schopnosť, možnosť, ak sa príjme toto nariadenie a budú tu jasne stanovené princípy, e, že prístup na internet musí ostať otvorený. Potom e, Eh, je tu silný tlak a práve preto, že je tu transparentnosť, záruka, regulátora, to všetko vytvára určitú celú škálu odpovedia, dáva akúsi právnu istotu, ktorá je dôležitá. A posledná vec, Áno, snažíme sa veci prezentovať určitým spôsobom a musíme, hovorí sa tu, či si môžeme mať možnosť uh, E, vybrať si tie riadené služby alebo ostatné služby na internete. Musíte mať oboje. A nielen nejde iba o princíp na internet. Špecializované služby, to je telefón ako prvé. A nikto si nevie predstaviť, že ak by mal niekto prístup k internetu a chce mať, aby ten internet bol úplne otvorený, že prevádzkovateľ nebude mať právo uprednostniť telefónne hovory Všetci e, chceme, že keď niekto sleduje, ja neviem, posledný seriál nejaký a jednoducho, že to nemôže chápeme, že to nemôže zabrániť uprednostneniu nejakého núdzového hovoru napríklad. Čiže to svedčí práve o tom, že tu musíme zaručiť špecializované služby a že v podstate principiálne tieto špecializované služby nie sú nelegitímne. Ďakujem. Si, si vous permettez, je vais poursuivre en France. Budem pokračovať po francúzsky. Dve, tri stručné odpovede. Poprvé, priorita alebo tá otázka, či by sme mali e, priorizovať tie služby bez effort, najlepšieho úsilia. Bola by to chyba v zásade ekonomického charakteru. Jednoduchý príklad, napríklad e, IPTV v triple ponuke a prístupe na internet. Ak ľudia nepozerajú doma televíziu, tak celá kapacita prístupu sa môže zmobilizovať na prístup na internet. Keď IPTV funguje, tak táto kapacita na internete sa znižuje, ale to neznamená, že neexistuje Dôkazom je, že keď nie je tam dostatok kapacity, aby tam bolo dostatok pásma aj na televíziu, aj na internet, tak dávame ponuku bez televízie. Čím som chcel povedať, že ak máme systematicky zaručiť, zabezpečiť e, celé pásmo pre internet a ešte k tomu vedľa dodať e, televíziu a nemať to dynamický prechod medzi televíziou a internetom, tak by to bolo veľa nákladovo vyššie. Takže je tu aj ekonomický problém, aj problém účinnosti zariadení. Preto treba dávať obrovský pozor, keď budete definovať isté veci a hlavne ako chcete presne zadefinovať ten best effort, to najlepšie úsilie lebo inak môžeme vážne postihnúť globálne hospodárstvo, ekonomiku všetkých operátorov, ale hlavne klientov. Ďalšia odpoveď. Dynamické riadenie a potreba prevencie e, takých e, zaplnených situácií alebo úzkých hrdiel. Niektoré eventuality sú povolené textom. Je tam tá kapacita riadiť tak, aby sme tieto úzke hrdla alebo to zahltenie, aby sme sa mu e, vyhli aj z ekonomického dôvodu, takže to riadenie toku informácií, ktoré zabráni tomu zahlteniu, tak to umožňuje aj účinné investície za najúčinnejších podmienok a odpovedá to zároveň na dopyt klienta. Samozrejme, pripomínam, že ako každý operátor dávame veľký pozor na kvalitu všetkých služieb, ktoré poskytujeme, aj tých internetových. A ide nám o to, aby bol internet otvorený, pretože prináša veľmi zaujímavé služby pre všetkých našich klientov. Ďakujem za pozornosť. Thank you. In ja Ďakujem a ja si dovolím vystúpiť po nemecky. Je tu celá rada bodov, ktoré boli spomenuté. Myslím si, že prvá vec, ktorej hovorila aj pani Trautmann, tá sa týkala transparentnosti. Myslím si, že je to mimoriadne dôležité. Myslím si ale, teda my si myslíme, že to nie je postačujúce. Tu istotne regulačné orgány zohrávajú veľmi dôležitú úlohu, pretože, tak povediac, e, môžu porovnávať e, jednotlivé služby. Zdá sa byť ale veľmi ťažké pre jednotlivého spotrebiteľa získať vedomosti o tom alebo transparentne zistiť, kde, v čom problém spočíva, ak má nejaký e, problém. Je to na strane poskytovateľa poskytovateľa e, služby, alebo je to pri peering capacity, je to otázka e, sieťovej kapacity alebo rútrovej kapacity, kapacity smerovača. Tieto veci e, sú veľmi ťažko identifikovateľné pre jednotlivého spotrebiteľa Takže tá transparentnosť má svoje hranice. Je to dôležitá, ale určite nie jediný, jediným riešením problému. Druhá vec, o ktorej spomínala, ktorú spomínala pani Trautmann, a to je otázka tých služieb k otvornému internetu. Už to bolo spomenuté, ide o rovnakú infraštruktúru, ktorá je rozdelená. E, jedna časť je rezervovaná na riadené služby managed services a druhá časť ostáva pre otvorený internet. To znamená, takýto konflikt je jednoducho súčasťou celého toho procesu a preto si myslíme, že v návrhu komisie by e, malo byť toto ešte viac posilnené e, témy ako recurring a continuous impairment opakujúci sa alebo kontinuálne, kontinuálne zabranie, zamedzenie, to sú nejasné veci, ktoré nie sú dobre zadefinované v právnickej terminológii, preto by sme my boli za to, aby sme vypustili takéto termíny z textu. My tiež e, sa stotožňujeme s tými obavami kolegu z výboru regionov. Nedá sa celkom e, pochopiť, keď e, zavádzame nové služby, špecializované služby, ktoré e, vedú k vyšším príjmom na strane telekomunikačných operátorov. Aké stimuly majú potom telekomunikačné firmy alebo čo ich odrádza od toho, aby predávali pokiaľ možno čo najviac z týchto špecializovaných službách, e, špecializovaných služieb. Čiže aj tu je istý taký inherentný konflikt. E, bez toho by som vravel, že by nemali byť takéto špecializované alebo managed services k dispozícii, ale e, dostávame sa troška e, k tomu východiskovému bodu, z ktorého formulovala komisia ten návrh, e, o ktorom teraz budeme hovoriť. Aj my získavame taký dojem z tejto rozpravy, že komisia bude musieť ešte raz explicitne všetky tie veci, ktoré sa týkajú zavádzania špeciálnych služieb popísať. A potom príde otázka toho otvoreného internetu. My sme si ale želeli, aby to bolo opačne, aby toto nariadenie zabezpečilo e, fungovanie otvoreného internetu a potom, aby až bola možnosť pre špecializované služby, ktoré už eventuálne existujú, aby tie boli umožnené a to potom len počiarknúť dôležitosť priestoru pre takéto špecializované služby. Možno ešte posledná vec e, na adresu pani de Castillo. Myslím si, že porovnanie s ulicou to je veľmi príznačné ale možno by som ešte práve z eh, pohľadu médií to chcel troška eh, vyhraniť. Možno som to už aj spomínal, že my v prvom rade vnímame internet ako eh, komunikačnú platformu, že zohráva takúto úlohu a ako spôsob, ako ľuďom, obyvateľstvu sprostredkovať informácie, zaslať informácie a takisto ako dať priestor celej šírke mm, názorov. A preto sa domnievame, že aj nediskriminácia, to je veľmi dôležitý moment, e, tá nediskriminácia, alebo princíp nediskriminácie, nediskriminovania, E, v našom uvažovaní ako mediálnom uvažovaní, tak povediať, nie je to postačujúce len nediskriminovať. E, Nariadenie, ktoré sa týka médií, sa objavuje aj istá tendencia, ktorá hovorí o tom, že potenciálne riziká musíme už vopred, pokiaľ možno vylúčiť, eliminovať, pretože e, nesprávny vývoj, na ktorý sa nastúpi, tak ten sa len ťažko zvráti. A tu sa vraciam k vášmu príkladu s cestou. Myslím, že aj tu je možné vidieť, že je aj v cestnej premávke veľa pravidiel, ktoré e, platia na to, platia preto, aby auta nepredchádzali teda chodcov. E, máme rôzne obmedzenia rýchlosti, máme semafory, máme značenia, čiže je celá séria pravidel, ktoré upravujú cestnú premávku. Nevravím, že potrebujeme nejaké pravidlá ako cestné premávky aj pre internet, nie, ale aj z nášho pohľadu je predsa dôležité pri tých všetkých eh, príležitostiach, ktoré tu vznikajú a ktoré sú ponúkané, vnímať aj tie rizika a tie rizika, ktoré potenciálne existujú, aspoň teda vytvoriť eh, také možnosti, aby sme ich dokázali vopred eh, regulovať, respektíve aspoň byť schopní, pokiaľ možno najrychlejšie reagovať. Ďakujem pekne, ak mi dovolíte. No pri tej poslednej zmienke by som ešte dodala niečo. Internet je komunikačná platforma bez pochyby. Je to spôsob komunikácia a prístupu k informáciám. Je to nástroj globálny, ktorý predtým nikdy neexistoval, ale internet e, sa používa aj na lepšie riadenie, lepší managing, e, tiež na nákup a predaj používa sa na riadenie vlád, administratívy. Je to prostredie komunikácie v najširšom prostredí a umožňuje tú komunikatívnu interakciu rovnako ako to, čo robíme mimo internetu. Nemali by sme na to zabúdať, pretože by sme sa naň pozerali len z, jedného, z jednej perspektívy internetu. V súčasnosti net je faktorom ekonomickej dynamizácie a to najvýznamnejší faktor. Jeho potenciál na ekonomický rast, už sa to tu miliónkrát povedalo, má obrovský dopad. A teda konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva závisí aj od toho, aby sme mali celkovú holistickú víziu, integrujúcu víziu a nie vylúčujúcu. A ak sa na internet budeme pozerať len na jedne, z jednej stránky, z jedného aspektu, len síce je to dôležitý aspekt, aspekt komunikácie, ale bude to problematické a obmedzujúce. A preto si myslím, že musíme vyvinúť úsilie, aby sme mali inkluzívny a nie exkluzívny vylúčujúci princíp. Tak ako sa komunikuje mimo internetu, potrebujeme nástroje, ako povedal predstaviteľ francúzského regulátora. Potrebujeme nástroje, ktoré majú národní regulátory, ktoré má BEREK, aby tam bola kontrola, dohľad, celý protokol a celá séria postupov, aby sme mali prehľad o tom, či dochádza alebo nie k diskriminácii. Všetko je možné vylepšiť samozrejme, ale ústredná myšlienka veci je mať túto integrujúcu a nie vylúčujúcu víziu a dať príležitosť všetkým a zabezpečiť, že všetci môžu využiť tie svoje možnosti a príležitosti. Na to nesmieme zabúdať. Eh, pasamos al... Ideme Niekto sa ma spýtal, zdá sa mi, na článok 19. Tam som niečo vymazala. V tomto paneli o tom budeme diskutovať, o tých e, produktoch prístupu, tak to povieme. Druhý panel, tri aspekty návrhu komisie. Jednotné povolenie, pre pôsobenie vo viacerých členských štátoch, prístupové produkty a európsky regulátor. Ako prvý je tu prezident Bereku, pán Kanelos, potom je tu pán Gambardella, je šéfom Etno a pán Whitchurch, podpredseda pre európske záležitosti eh, britského telekomu. Takže pán predseda Bereku, pán Kanelos. Eh, Vážená pani Sartori, vážení poslanci, členovia výboru ITRE, dámy a páni. Ako predseda Bereku E, e, Európskeho regulátora pre elektronickú komunikáciu. By som sa chcel pripojiť k ostatným a poďakovať sa vám za to, že ste nás pozvali na toto dôležité vypočutie. Ako viete, Berek je silným zástancom cielenej harmonizácie. V podstate sme aktívne tlačili neustále za konsistentné regulačné prístupy v EÚ od prijatia nariadenia o Berek v roku 2009. E, určite väčšina z vás pozná naše vyhlásenie zo 16. septembra spolu s našim stanoviskom zo 17. oktobra 2013. Tam sme jasne vyjadrili to, že zdieľame vysoké politické ciele e, v rámci balíka prepojenia. Pre všetkým chceme vytvoriť jednotný trh pre elektronickú komunikáciu a vytvoriť optimálne podmienky pre lepšie investície v záujme európskych spotrebiteľov a európskeho hospodárstva v všeobecnosti. Vo svojom vystúpení stručne pohovorím o troch bodoch tejto témy. Po prvé, jednotný proces povolovania, po druhé, prístupové pr- produkty a nápravné prostriedky. A Berek vo svojom stanovisku za 17. oktobra už vyjadril svoju podporu smerom k odstráneniu zbytočných prekážok cezhraničného využívania služieb v rámci EÚ. E, naše orgány takisto vyjadrili svoje predsvedčenie o tom, že takýto cieľ sa dá dosiahnuť prostredníctvom jednotného prístupu, ktorý zabezpečí predvydateľnosť a právnu istotu. Náš návrh v tomto smele sa zameriava na harmonizovaný oznamovací hárok E, je to v súlade s predchádzajúcou prácou Bereku. Áno, jednotné oznamovanie cez európsky hárok nachádza tú správnu rovnovahu medzi tým, že na jednej strane je odľahčený systém povolovania a ľahký prístup k trhu zo strany prevádzkovateľov a na druhej strane potrebu zabezpečiť pre NRA základný monitoring trhu. Na základe toho sme v najbližších mesiacoch môžeme pracovať na tomto návrhu a je to viac menej v súlade s tou myšlienkou, ktorá zaznela v návrhu správy ITRE. Konkrétne môžeme zadefinovať do detajlov harmonizovaný notifikačný postup, vrát vrátanie e, navrhnutého jednotného formulára BEREK e, na konkrétny návrh predloží už počas roku 2014, tak aby sa uľahčila prebiehajúci legislatívny proces. Čo sa týka prístupových produktov a opravných prostriedkov, BEREK vyjadruje svoje obavy ohľadom prístupu, ktorý by diktoval preferenciu pre určité e, veľkoobchodné e, prístupy a opravné prostriedky a technickú charakteristiku. Podľa BEREKu vy výber najvhodnejších opravných prostriedkov musí vedovať pozornosť skutočným rozdielom e, v nových technológiách a komerčných potrebách v celej Európe a k tomu, že tieto sa stále vyvíjajú. A preto vítame voľbu v návrhu správy ITRE. BEREK takisto navrhne vypracovanie regulačných osvedčených postupov a takýchto prístupov pre cez celoeurópsky e, prístup e, k produktom prístupu a tak zohľadníme skutočné potreby prevádzkovateľov a obchodných klientov, aby sme zabezpečili, aby technické charakteristiky takýchto vstupov sa stále aktualizovali a zohľadňovali vývoj na trhu. Čo sa týka samotného Bereku, trváme na tom, aby inštitucionálne fungovanie Bereku bolo nastavené tak, aby zabezpečilo jeho prevádzkovú nezávislosť. Akékoľvek zmeny, ktoré majú zlepšiť jeho fungovanie, by mali byť e, riešené obozretne a mali by zohľadniť konečnú správu Európskeho parlamentu o hodnotení Bereku. Vítame návrhy v správe INTE. INTE pre harmonizovanú škálu kompetencií, tak aby sa zlepšila schopnosť Bereku aby mohol lepšie vykonávať svoju úlohu. Takáto revízia je dôležitá aj pre navrhované, navrhovaný zjednodušený postup nahlasovania. Je, e, predpoklad, je predpokladom fungovania takéhoto e, postupu. Podľa zákona musia mať orgány možnosť povolovať, poskytovať licencie. Musím povedať, že žiaľ dnes tomu tak nie je v celej EÚ Dovolte na záver svojho stručného vystúpenia vyjadriť odhodlanosť Berku spolupracovať so všetkými inštitucionálne zainteresovanými stranami v snahe dosiahnuť konkrétny návrh nariadenia taký, ktorý e, bude sledovať dlhodobé ciele bez toho, aby podrýval už dosiahnuté výsledky v rámci Európskeho regulačného rámca. Ďakujem pekne. Muchas eh, gracias, eh, Mr. Ďakujem pekne, pán Canelos. A teraz má slovo pán Gambardella, šéf Etno. Vážená pani predsednička, vážená pani Amalia Sartori, vážená pani spravodajkynia Pilar Castillo, stenné poslanky poslanci parlamentu. Ďakujem veľmi pekne za to, že má možnosť eh, vyjadriť názor Etno v tomto veľmi vhodne časovo zorganizovanom vypočutí. Európsky parlament je domom európskych občanov, preto je aj našim domom. Akákoľvek diskusia v rámci tohto parlamentu má mimoriadnú hodnotu. Členovia etno e, veľmi ochotne vyjadrili svoje názory, pokiaľ ide o tie správne politiky, ktoré by mala EÚ propagovať, tak aby E, sektor e, elektronickej komunikácie skončil súčasné stagnovanie a nastúpil na cestu rastu. Myslím si, že náš stanovisko je veľmi jasné. Potrebujeme celkovo menej regulácie, viac predvydateľnosti a súhlasíme e, s Berekom a potrebujeme viac právnej istoty a takisto rovnaké podmienky pre spotrebiteľov a takisto pre podnikateľské subjekty v rámci internetovej hodnotovej reťazca. Toto musí byť ten vodiaci prístup, ktorý bude e, spolutvoriť každú legislatívu. Sme vystavení rastúcej konkurencii, hlavne príchodom nových hráčov a musíme sa prispôsobiť v našich politikách, e, pokiaľ ide o trh, ktorý sa mení a nemôže to vyzerať tak ako pred 15 rokmi musíme prispôsobiť náš regulačný režim, ktoré jeho charakter bol len prechodný a musíme ho prispôsobiť novým výzvam. Ostatné regióny e, sveta boli oveľa rýchlejšie, keď e, prispôsobovali tie podmienky na prospech e, odvetvia a spotrebiteľov. Etno sa zaviazalo, že bude konštruktívnym spôsobom participovať na legislatívnom procese s parlamentom, s radou a s komisiou som presvedčený, že legislatívna diskusia v tomto parlamentnom zhromaždení môže vytvoriť a vieš k dobrým výsledkom pre všetkých a predovšetkým pre európskych občanov, tak aby sme dosiahli cieľ digitálnej agendy. Text, ktorý navrhla Európska komisia, ide istým spôsobom týmto smerom, osobitne návrh, ktorý sa týka politiky spektra. A naozaj veľmi vítame úsilie spravodajcov a osobitne spravodajkyne Pilar de Castillo. Ako som povedal, je pre nás dôležité znížiť neistotu a vyhnúť sa e, dodatočnému regulačnému, regulačnej ťarche pre odvetvie. Vždy sme tvrdili, že Európa musí byť ambiciozna, viac ambicioznejšia, ešte viac kvôli tomu, že Európa zaostáva za ostatnými oblastiami sveta. E, návrh nariadenia treba prevažne vnímať ako nástroj, ktorý umožní rast spoluzákonodarca môže e, zmeniť situáciu. Či takýto balík podporí a zľahčí investície nevyhnutné na, tieto, na, na, na stimuláciu rastu, to sa uvidí. Preto naliehame na e, radu a parlament, aby spravili vhodnú voľbu a aby pristúpili svojimi rozhodnutiami k vytvoreniu vhodného prostredia na investície. Dovolte mi v krátkosti počiarknúť niektoré body, ktoré sú podľa nás dôležité, pokiaľ ide o taký dopredu zameraný prístup. Rýchla pripojiteľnosť k internetu to je hlavný predpoklad, tak ako sme už povedali, je hlavný predpoklad modernej digitálnej ekonomie, hospodárstva, kľúčové inovácie ako cloud computing, inteligentné siete, Internet of Things, e, veľké údaje, e, e-education, e-health. Bez takýchto výdobytkov by Európa klesala v celosvetovom meritku. Tak toto povedala aj štúdia nedávna nejaké konzultačnej skupiny. E, táto správa hovorí o tom, že investície do telekomunikačnej infraštruktúre e, v EÚ poklesli približne 2 ročne za posledných 5 rokov. Investície v e, iných telekomunikačných trhoch po svete rástli počas rovnakého obdobia 2 ročne je tu obrovská konkurencia na európskych trhoch, eh, nie len zo strany viacerých telekomunikačných operátorov, ale aj zo strany veľkých eh, poskytovateľov internetových služieb. Regulovanie nášho odvetvia nie je prispôsobené novej paradigme konkurencie. Potrebujeme jasnú regulačnú agendu, tak aby sme dokázali čeliť nákladným investíciám do eh, nových vysokokapacitných infraštruktúr príležitosť e, postúpiť dopredu v tom, na tomto poli so súčasnou reguláciou, e, nemôžeme si dovoliť ju premrhať. Musíme sa uistiť, že nariadenie sa stane nástrojom e, napredovania týmto smerom. Zatiaľ, čo zabezpečíme vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, dáme im možnosť bojovať ten prístup a takisto zabezpečíme prístup k telekomunikačným a internetovým službám. Domnievame sa, že stále tu nie sú rovnaké podmienky nastavené pre všetkých, pokiaľ ide o návrh komisie. Nemali by sme naďalej ponechávať európskych spotrebiteľov bez akýchkoľvek práv, keď ide o vyhľadávacie, vyhľadávacie servery, platformy alebo iné komunikačné služby, ktoré sú poskytované cez internet dobre etablované princípy na internetovom sektore, ako je transparentnosť, otvorenosť, nediskriminácia, prenositeľnosť, to všetko musí platiť aj v prípade poskytovateľov služieb, internetových služieb v takýchto sa konvergentných trhoch. Toto bude na prospech spotrebiteľov poprvé. A takisto to aj zabezpečí, že e, hospodárske aktéry EU budú e, fungovať e, na spravodlivých princípoch. Chcem sa ešte nakoniec dotknúť navrhovanej revízie súčasnej inštitucionálneho rámca a hlavne toho takého, tej interakcie medzi EÚ a medzi Berakom. Berakom. Akákoľvek reforma budúca súčasnej infraštruktúry by mala vychádzať z zásady regulačného zodpovedania sa. Interakcia medzi komisiou, Berekom a NRA e, niekedy je veľmi zdlháva a z toho vyplývajú rozdielne rozchádzajúce sa názory a takisto potom regulačná e, neistota. A vieme, že to je posledná vec, ktorú si želáme, nejaká to neistota. Európa sa dlhý čas sústredila na možné, identifikovanie možných deformácií trhu. Vyhnime sa rizikám, pokiaľ možno, ktoré súvisia s takýmto deformovaním trhu. E, na záver, naozaj vítame myšlienku všeobecného preskúmania e, telekomunikačného rámca, ktorý má prebehnúť v nadchádzajúcom politickom mandáte, ale chopme sa tejto príležitosti a duchu spolupráce tvorme konkrétne pravidlá, ktoré môžu pomôcť investíciám teraz tak podstatnej chvíli pre veľmi podstatný sektor odvetvie. Nemôžeme si dovoliť strácať čas v rýchle sa rozvíjajúcom trhu. Ďakujem veľmi pekne. Eh, eh, Prosím vás, pán Wilchurch. Wilchurch, nech sa páči, máte slovo. Um, thank you, um, Madam Chairman. Ďakujem pani predsednička výboru itra. prajem všetkým príjemné popoludne. Uvedomujem si, že návrhy o produktoch prístupu možno sú menej zaujímavé pre médiá ako také témy ako roaming alebo neutralita. Ale my sme presvedčení o tom, že tieto produkty sú veľmi dôležité a pokúsim sa vysvetliť, prečo BT je za niektoré opatrenia, ktoré komisia predkladá. Len na úvod BT poskytuje služby klientom asi vo viac ako 170 krajinách. E, investujeme v tých čaských časoch niekoľko miliard do optických káblov v Británii a Eh, v rámci konvergencie investujeme miliardu do eh, práv na športové podujatia, obsah. Eh, v Spojenom kráľovstve je hlavnou aktivitou poskytovanie služieb podnikom u nás aj po celom svete a to je pre mňa hlavné zameranie sa v, v súvislosti s návrhom komisie o prístupe a produktoch prístupu. To znamená, O akých klientoch tu hovoríme, keď hovoríme, že poskytujeme služby klientom za hranicami? Zameriavame sa na nadnárodných klientov, ktorí majú viacero strán. Je to, majú veľmi zložité potreby a neočakávam od nikoho, že si vyberie okuliare alebo ďaleko hľad, aby pochopil tento obrázok. Ale to len svedčí o tom, aký zložitý je ten systém. Veľkí firemní klienti si vyžadujú vysokoodolné, dobré siete, spolahlivosť. A to vysvetľuje to, prečo niektoré normy e, v podstate sú iné pre produkty pre e, koncových spotrebiteľov. Týchto e, klientov je menej, ale majú väčší dopad v porovnaní s obyvateľstvom. Predstavujú asi 40 e, zamestnania, 50 obratu a pre nich je veľkým prínosom to, že majú celého nadeurópskeho poskytovateľa služieb jedného. Väčšina z nich chcú mať jedného poskytovateľa. Polovica z nich z prieskumov tvrdí, že to nie je praktická, e, praktická alternatíva prečo to možno nie je praktická alternatíva? No čiastočne preto, že sú tu obrovské rozdiely v produktoch prístupu momentálne e, po celej Európe. E, na tejto mape je taký záber toho, aké existujú rozdiely, rôzne typy produktov, rôzne špecifikácie, rôzne regulatórne opatrenia. Komisia bola kritizovaná v niektorých oblastiach za to, že nepredložila dostatočné dôkazy o tejto problematike. My máme však pocit, že tu je dôkazov viac ako dosť a tie nekonzistentnosti, ktoré sú tu, vyvolávajú nedostatok efektívnosti dopytu, znižujú výkonnosť, zvyšujú poplatky. Eh, v celom tom hodnotovom reťazci a alternatívni operátori, eh, užívateľi aj klienti. Takže, čo môžeme preto spraviť? Návrh zjednodušiť systém povolení. To môže pomôcť, ale nevnímame to ako hlavnú prekážku vstupu pre nás kritickým faktorom je regulácia prístupu eh, potrebujeme podľa nás predovšetkým e, produkty prístupu šité na mieru. Komisia to popisuje ako referencie typu 2, 3 a kritickým prvkom je internetový prístup pre veľký obchod, e, bitstream a prenajaté linky. Takisto je potrebné zabezpečiť potrebnú transparentnosť, nediskrimináciu a tak ďalej Čiže to je potrebné mať zabezpečené náležitým regulačným spôsobom. E, o toho konzistentnosti medzi členskými štátmi tu potrebujeme. Chápeme snahy Bereku a Komisia parlamentu podporiť harmonizáciu. Predsa len skutočnosťou je, že je tu 28 národných regulátorov. Pravdepodobne ten trh je dosť fragmentovaný a konzistentný prístup a výsledok by bol lepší. Takisto stojí za zmienku aj to, že keď poskytujete služby na celoeurópskej úrovni, je, nie je možné mať úspory z množstva e, cez to, aby ste stavali všade fyzickú infraštruktúru. Jednoducho to nie je schodná cesta. Čo sa týka virtuálnych produktov, o ktorých sa tu hovorí, ktoré komisia nastolila. E, z tohto dôvodu, pretože fyzický prístup jednoducho nie je vždy alternatívou, dostupnosť virtuálnych produktov je kľúčová. Chápeme, že Berek a ostatní by boli proti takému smerovaniu, keď sme povedali, že nutne musíte dať prioritu týmto virtuálnym nad fyzickými, pred fyzickými, ale chápeme, že regulátor vždy musí sa pozrieť aj na možnosti virtuálneho, teda produktov virtuálneho prístupu a ich uplatnenia. Mohli by toho robiť viac, ako sa deje v súčasnosti. Zhrniem to tým, že podporujeme principiálne to, čo komisia navrhuje, predovšetkým čo sa týka eterného tového prístupu. E, myslíme si, že ten návrh sa dá ešte vylepšiť zlepšiť, nemusí byť nutne oslabený alebo len zobratý tak, ako je. Myslíme si, že parlament by mal upozorniť na potrebu konať pri najbližšom rámcovom prehodnotení regulácie a ak by sa dali zlepšiť služby pre celoeurópske podniky, tak to zvýši produktivitu a hospodársky rast podľa určitých odhadov hospodársky prínos je okolo 50 miliard, miliard eur ročne, to sú odhady, ale svedčí to o tom asi, o akých hodnotách tu hovoríme a čo sa dá dosiahnuť, takže podľa nás je nutné a potrebné, alebo stojí za to konať v tejto veci. Ďakujem. Otváram kolo otázok a odpovedí. páni poslanci, výbor regionov, ak by sa chcel niekto niečo spýtať. Katrin, nech sa páči. Ďakujem, Pilar. K jednotnej autorizácii alebo povoleniu stručne. E, s nikým som sa nestretla počas konzultácií, ktorý by skutočne tento návrh v tejto forme podporil. Ale Počula som veľmi často o tom, že je to zbytočné alebo príliš zložité. Berek prišiel s návrhom zjednodušenia. To je cesta, ktorá by mohla viesť k zjednodušeniu a aby sme našli praktickú a konkrétnu formu harmonizácie, pokiaľ ide o ďalšie e, produkty prístupu. V niekoľkých, e, niekoľkých prípadoch je to užitočné, niekedy je to jediná možnosť ale ide o menšinové prípady a nechápem, prečo sa komisia rozhodla zovšeobecniť tento liek alebo toto riešenie a nie nejaké systematické alternatívy. Otázka. Súčasná legislatíva neumožňovala regulátorovi využívať túto nápravu, ak to považoval za vhodné. Prečo taká špecifická pozornosť silného obmedzenia manevrovacieho priestoru národných regulátorov a hlavne aj pre investície by to bolo nevýhodné. Pokiaľ ide o Berek, spolupracovala som s kolegom Sedo na jeho správe. Bola odhlasovaná na pléne táto správa. Môžeme vylepšiť riadenie, zdieľam stanovisko spravodajky Nepila del Castillo. Členovia musia vybrať predsedu, treba považovať o trvaní a možnosť e, začleniť to do DG Conex. To je podľa mňa nepriateľné riešenie. Buď posilníme nezávislosť Bereku porovnaní s národnými e, regulátormi aj z oči v oči na európskych inštitúcií. Parlament, e, e, myslím, išiel lepšou cestou a rada by som poznala stanovisko hostí k tomuto bodu. diputados y luego Eh, ešte pozrieme na, či sú tu poslanci a ešte je tu viacero otázok, alebo chce sa niekto z poslancov spýtať a ja by som dodala niečo v tomto bode. Navrhla som niektoré aspekty, ktoré sú odlišné od návrhu komisie, pokiaľ ide o Berek, nadvezujúc na pani Trotman. Z rovnakých dôvodov ako ona návrh uchovať nezávislosť Bereku z oči voči členským štátom aj EU inštitúciám, teda komisie. A ja som navrhla úvahy, na pos, ktoré idú smerom posilnenia práce Bereku a nezávislosti a národní regulátory musia mať určité kompetencie, ktoré musia byť homogenizované, aby sa všetci mohli zúčastniť e, rozhodovacieho procesu Bereku, pretože keď niektorí tieto kompetencie nemajú, tak potom vzniká asymetria Pokiaľ ide o tie produkty prístupu, hlavne k internetu, stalo sa mi čiastočne to, čo opisovala aj pani Trotman. Stretla som sa s mnohými ľuďmi, organizáciami, ktorí boli postihnutí touto problematikou. Kritizovali návrh komisie z dvoch dôvodov. Poprvé, lebo komisia chcela dať prioritu produktu, ktorý nie vždy prioritne zodpovedá potrebám väčšiny na určitom národnom trhu, ale tiež preto, že bol ten názor, že to bola iniciatíva ktorá nemala dostatočnú predbežnú konzultáciu, že ten návrh nebol dostatočne vyzretý a že tie štru, tá štrukturovaná verejná konzultácia nebola dostatočná. Ja som prišla s návrhom odstrániť určité články a ustanovenia súvisiace s produktami prístupu na internet. Ale keďže sa mi zdalo, že čo bolo naozaj potrebné, je potrebné vedieť, e, ako sa tieto potreby prispôsobujú dopytu a do akej miery treba homogenizovať užívanie týchto produktov, či niektoré treba prioritne využívať a či to treba zadefinovať v rámci revízie rámcovej smernice o, telekomunikac- o telekomunikáciách a na tento proces bol termín júl 2006, tak aby sa o tom pouvažovalo a aby to bolo v budúcom revíznom procese. Ja chápem to, čo hovorí zástupca British Telecom. Ja chápem, aká je potreba harmonizácie tých produktov, prístupu a určite váš argument má odôvodnenia. Závisí o tom, s kým sa rozprávate, tak niektorí mali také pozitívne obavy, že či sa niektoré tieto produkty prístupu začlenia a každý to vidí inak. Ak to chcete urobiť na mieru pre niekoho, tak pre určitý sektor alebo určitú krajinu je to zaujímavejšie ako pre iných. A preto sa dostávame do situácie, že konštatujeme, že potrebujeme hĺbkovú diskusiu o tomto bode, lebo potom sa nám stane, že každý sa na to pozera z inej perspektívy. A preto je potrebné túto homogenizáciu takých personalizovaných prístupov. Preto sa mi zdalo najvhodnejšie a je tiež dobre, že to prediskutujeme v parlamente, že by sme to presnuli na neskôr, na neskôršiu diskusiu v rámci rámcovej smernice alebo ak by bolo potrebné, tak to zase urýchliť. A pokiaľ ide o to jednotné povolenie alebo autorizáciu, áno, je to veľmi potrebné, sú tam veľmi rozdielne prístupy, aj keď je jednotná schéma autorizácie, ale v závislosti od členského štátu Niekto si pridáva určité požiadavky a to situáciu komplikuje a bolo by užitočné a účinné, aby sme mali jednoznačnú reguláciu a preto som navrhla zjednodušené povolenie či autorizáciu, ktoré umožní aby sa uznávala možnosť pôsobiť v inom členskom štáte a aby to malo podobný formát a aby to bolo efektívne. Myslím, že aj toto bol cieľ komisie, ja to podporujem, ale ich e, návrh bol príliš zložitý a my v parlamente by sme sa mali snažiť sa tento návrh zjednodušiť. Skutočné otázky tu nepadli, ale rada by som dala príležitosť panelistom, aby odpovedali alebo e, urobili nejaké komentáre, ak si myslia, že je to potrebné, nech sa páči. Ja len viedrim moje uspokojenie k otázke a poznámke pani Trotman. Bolo by vhodné sledovať stanovisko Bereku. Áno. Existencia zjednodušeného formuláru by zjednodušilo systém aplikujeme tie princípy, že ak to e, funguje, tak nech sa s tým pokračuje. A keď máme ten prístup, iný prístup, ten by systém skomplikoval. Pokiaľ ide o harmonizovaný prístup, BEREK uznáva potreby uznať operátorov mať právo na produkty prístupu vysokej kvality ale nesúhlasíme s princípom aplikovať nejaké prefabrikované riešenia. Podporujeme flexibilitu, adaptovať ich na konkrétny trh. V 28 krajinách máme rozličné štruktúry trhu a kompetencie operátorov na trhu, ktoré sú veľmi rozdielne Nemáme dôkazy toho, že by e, trh nefungoval. A ak dojde k nejakému narušeniu trhu, tak máme technické a právne prostriedky, ako to vyriešiť. Pokiaľ ide o prácu Bereku, sme pripravení zverejniť a rozšíriť tie dobré skúsenosti a k tomu poslednému bodu riadenie Bereku. Chceme zabezpečiť nezávislosť orgánu, či už v závislosti od stakeholderov, ale aj od národných regulátorov. A ten návrh výberu výkonného riaditeľa Bereku, ktorého by vyberali členovia. Veľmi zaujímavý návrh a uistujem vás, že na budúcom pléne, ktoré sa bude konať budúci týždeň v Budapešti, takto medzi našimi kolegami prediskutujeme. Ďakujem. Ešte nejaký ďalší komentár? Dvaja zúčastnení sú hostia z budúceho panela, ktorí chceli vystúpiť. Ak dovolíte, ukončím toto. Budeme flexibilnejší, keďže tu nie je veľa otázok z parlamentu. Dám vám slovo, ale potom pôjdeme do ďalšieho panelu. A na záver uvidíme, ak budeme mať čas. Tak ak bude teda ten čas, tak dáme slovo aj komisii a budeme mať aj rozpravu pre zvyšných zúčastnených, aby sme využili maximálne všetky myšlienky a úvahy veľmi stručne k tým produktom prístupu. A potom ďalší panel. Nech sa páči. Perdón, perdón, perdón. Eh, Luis Gambardella había había empezado a hablar... Y... Začala som rozprávať pán Gambardela. Len niekoľko pripomienok a potom dám priestor kolegom. E, poprvé, myslím si, že je dôležité a chcel by som zopakovať e, to, čo som už povedal. E, my ako etno sme sa zaviazali konštruktívne prispieť. Je dôležité, aby takýto dialog prebiehal medzi Európskou komisiou a parlamentom a ak sú nejaké riešenia, ak sú nejaké prestory na kompromis, tak eh, môžeme to len privítať pozitívne. Čo je ale zjavne dôležité pre nás, eh, vy sami ste povedali dôležité slovo. Eh, snažiť sa zjednodušiť. Pila de Castillo to povedala. A nemôžeme zjednodušovať s príjmaním viacerých pravidel, väčšieho množstva pravidel čo je teda dôležité? Ja som, pokiaľ ide o jednotné povolenie, e, prístup, broadband, menšia komplexnosť. Náš systém je príliš, príliš komplexný. Európsky systém je najkomplexnejší a my sme najviac regulovaní, najregulovaná oblasť na svete. Musíme znížiť mieru komplexnosti. Po druhé, e, znížiť e, úroveň neistoty. Máme príliš veľa neistoty, treba teda znížiť mieru neistotu, pretože vieme, ako dôležité je pre nás Ako je dôležité to pre nás, ako dôležité to pre samotné regulačné úrady. E, mali sme aj veľmi dôležité odporúčanie, ktoré bolo prijaté po dvoch rokoch. Pokiaľ ide o stabilitu cien e, mede a takisto pokiaľ ide o veci, ktoré sa týkajú optických vlákien a chcem, aby tieto veci boli tiež e, potvrdené a potom na, refikované národnej úrovni. E, Dve stručné vystúpenia. Pani Fitori a potom pán Markus. Vik, nech sa páči. Thank you very much for the possibility to... E, ďakujem pekne za možnosť krátkosti sa vyjadriť k wholesaleovým produktom a bereku a jednotnému povoleniu. Myslím si, že je veľmi dôležité uvedomiť si, že súčasný regulačný model, ktorý máme e, v rámci európskeho rámca, dosiahol najväčšie výhody v globálnom meritku e, pre európskych spotrebiteľov. Európa je svetkom veľkej miery investícií. V iných častiach sveta skôr e, sme svetkami vyšších kapitálových výdajov, ale nie vyšších investícií do sietí čiže skôr sa peniaze dávajú do iných oblastí, e, dotácie pre handsety, ale nie napríklad e, výstavba optických sietí alebo spúšťanie mobilných sietí. E, vlastne štatistiky nezávislých orgánov, ako je ITU, OECD a takisto komisia veľmi jasne na toto poukazujú. Európsky spotrebitelia v súčasnosti majú možnosť využívať väčšiu rýchlosť, vyššiu rýchlosť, majú priateľnejšie ceny, majú viac možnosti, väčšiu možnosť voľby, inovatívne produkty a v dôsledku toho európske domácnosti oveľa viac využívajú služby širokopásmového internetu v porovnaní s protiažkami e, v Spojených štátoch, Číne, teda Japonsku alebo inde, podľa najnovších štatistík. Preto je nevyhnutné vychádzať z nášho dobre fungujúceho regulačného rámca, ktorý e, vychádza z hospodárskych princípov, ktoré pre, pre, pretrvajú v budúcnosti. Rozdelenie unbundling alebo fyzický prístup k tým hospodárskym úzkým miestam, bottlenecks, to je súčasť súčasného modelu a je to trojica úspechu broadbandu v Európe. Malo by to byť naďalej podržané, pretože to umožňuje inováciu a takisto je to ten kľúčový umožňovateľ investícií z úrovne alternatívnych e, prevádzkovateľov do siete. Model, ktorý vychádza z konkurencie na wholesale trhu, tak to e, bolo nedávno riešené aj na úrovni ITRE, na úrovni teda tohto výboru, kde sa hovorilo v správe, že to nemá mať závažný vplyv na investície zo strany etablovaných operátorov. Z tohto pohľadu silne podporujeme návrh spravodajkyne, aby boli vypustené konkrétne články 18 návrhu nariadenia a úvodné ustanovenie 38. Kľúčová oblasť, a tam súhlasíme plne s tým, čo povedalo BT, e, vnímame naliehavú potrebu a zrejme aj taká potreba harmoni- e, prioritizovať harmonizáciu a to sa týka e, v službách podnikateľskej komunikácie hlavne produkty prístupu wholesale, ktoré, e, sú počiark- ktoré počiarkujú tie paneurópske služby. Tu sa domnievame, že jednotný trh by naozaj mohol e, stimulovať oveľa viac hospodárskeho, viac hospodárskeho rastu tým, že zvýši efektívnosť európskych spoločností vo všetkých odvetviach po celej EÚ. Preto navrhujem, aby sme ponechali to, čo som podpísala v návrhu nariadenia ako ponuky 2 a 3, lease lines a business rate eh, bitstream products. Treba si ale uvedomiť, že to nie sú náhrady oddelenia alebo unbundlingu alebo produktov fyzického prístupu. prístupu. To sú veci, ktoré sú nevyhnutné z pohľadu konkrétnych potrieb podnikateľských subjektov, spoločnosti a administrátorov. V krátkosti, pokiaľ ide o Berek, eh, podporujeme naozaj silný a nezávislý Berek, Domnievame sa, že je veľmi dôležité zachovať systém váh a protiváh, z tých takých protiváh, to je v tom rozdelení moci, alebo kontrola protiváh a my sa domnievame, že tento systém je dobre nastavený, funguje dobre a preto naozaj silne podporujeme návrh spravodajkyne v súvislosti s Berekom a s rozdelením právomoci. Ešte posledné pripomienky, pokiaľ ide o režim autorizácie alebo povolení, naozaj preferujeme harmonizovaný a jednodušený systém, e, ktorý povedie k zniženiu byrokracie a súhlasíme s spravodajkňou. Áno, e, pán Markus Scott, Markus, e, riaditeľ VIK, Nemecký výskumný inštitút. Krátka pripomienka k povoleniam komisia v rámci hodnotenia plivu ako aj inde s právom počiarkla obavy, ktoré súvisia s rozdielmi v platobných povinnostiach, pokiaľ ide o po tieto povolenia a takisto univerzálnu službu, nemalo by sa to stratiť v tejto diskusii, ale zdá sa mi, že to je ak ten návrh komisie. Povolenia, ktoré sa týkajú univerzál, e, smernice o univerzálnej službe, už sú tam ustanovenia, ktoré súvisia s platbou. V tých krajinách, kde sú e, financie na univerzálnu službu, tak je to tá osvedčená, osvedčený postup zo strany Bereku, ktorý hovorí o tom, že mali operátori by nemali prispievať. Myslím, že by sa to dalo riešiť úpravami v jedných dvoch vetách tej smernice existujúcej. Netreba to radikálne meniť, netreba to zabudnúť. Ale naozaj ešte chcem poblahoželať autorke. Naozaj konštruktívna diskusia. Ďakujem pekne. Takže poďme na tretí panel, ktorým je Spektrum. Začneme s Nikola Frankom vedúcim pre európske záležitosti EBU. Nikola, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne, ďakujem aj za pozvanie, že môžem dnes vystúpiť len niekoľkými slovami našej organizácii. Európska únia vysielateľov, spája všetkých verejných vysielateľov v Európe a mimo. Máme členov v 56 krajinách. Skôr, ako začnem hovoriť o ustanoveniach o spektre v návrhu nariadenia, Chcela by som využiť príležitosť pripomenúť vám významnú úlohu rádiového spektra pre rozhlasové a televízne vysielanie um, verejné služby a médiá majú po, poslanie ako aj povinnosť dosiahnuť e, všetkým občanom s univerzálnym pokrytím a e, platforma je dôležitým faktorom na dosiahnutie tohto cieľa. Posledný eurobarometra štatistika svedčia o tom, že 46 EU domácnosti sa spolieha na e, terestriálnu televíziu. To predstavuje 104 milión eur domácnosti a 208 milión ľudí, čiže to nie je nezanedbateľné. Digitálne terestriálne siete po celé predstavujú viac ako tisíc televíznych sietí a ten počet stále rastie. DGT platforma je veľmi efektívnym spôsobom poskytovaniu médií a ošetruje eh, rôzne situácie, ako dosiahnuť k občanom. 50 kanálov televíznych sú národné kanály, ale ďalších 50 sú regionálne alebo miestne televízne kanály. A teraz v návrhu nariadenia je tu jedna základná otázka, o ktorej je potrebné hovoriť podľa nás, a to je vzťah medzi elektronickým komunikačným balíkom z roku 2009 a novým nariadením a myslíme si, že tieto veci je potrebné objasniť. Takisto to znamená aj to, že princípy telekom balíka by mali ostať naďalej v platnosti. A čo sa týka z e, politike spektra, telekom balíku sa uvádza aj doznačne, že rádiové frekvencie sú e, v rukách e, národov a predstavujú dôležitú kultúrnu a sociálnu hodnotu Navyše Telekom balík aj e, program politiky pre rádiové spektrum e, zohľadňujú ciele všeobecného záujmu, kultúrnej diverzity a plurality médií. To je potrebné takisto objasniť v tomto naredení podľa nás. Navyše sú tu štyri také kľúčové body. Poprvé, to len potvrdzuje to, čo to hovorilo predtým, špecifická úlaha spektra pre rozhlasové a televízne vysielanie. To je potrebné uznať túto úlohu a je potrebné spraviť relevantné zmeny v oceku preambule 17 v tomto zmysle. Druhá vec, Členské štáty aj Európsky parlament musia sa naďalej zapájať do EÚ rozhodovania, rozhodovania pre politiku spektra. Rozhodnutie alokovať alebo harmonizovať spektrum je politické rozhodnutie a musia sa do neho zapájať zákonodavci EÚ. Odvolanie na rámcovú smernicu alebo konkrétnejšie na články 8 a 9 tejto smernice by objasnili to, čo je harmonizované spektrum pre tieto účely. V tomto kontexte je takisto dôležité zobrať na vedomie aj to, že ak sa nepríjme žiadne rozhodnutie harmonizovať ďalšie spektra, okrem internet megahercového pásma, sa musí robiť na úrovni EÚ a nesmie vyvolať nesprávny dojem, že v tomto programe sa odvolávame na 700 e, megahertzové pásmo v tomto zmysle. Ide o to, že súčasné využitie spektra je potrebné zvážiť skôr, ako sa podniknú nejaké opatrenia a pridelovanie ďalšie spektra. Čo sa týka kritérií v článku 10, e, ktoré musia zohľadiť národné orgány. Tu si myslíme, že tieto národné orgány by takisto mali zohľadniť aj súčasné a plánované využívanie pásiem, preskúmať to, či pásma už pridelené sú dostatočne využívané. Efektívnosť je veľmi dôležitým aspektom. A takisto by mali zohľadniť aj dopyt na trhu. Uvediem len príklad k tejto veci. Napríklad nemôže sa automaticky predpokladať, že je potrebné, že správnou odpovedou na potreby väčšej konektivity je stále poskytnutie väčšieho pásma pre bezdrôtový internet, pretože sú tu služby, ktoré sa používajú aj cez fixný broadband v porovnaní s Wi-Fi a nie cez mobilné siete. Poviem to jednoducho. Len zo pár ľudí pozerajú dvojhodinový e, film e, na telefóne cez 3G alebo 4G. Ak pozerajú takýto film, tak idú cez Wi-Fi. A národné orgány by mali zohľadniť aj náklady, ktoré znamená e, prináša odstránenie existujúcich užívateľov z daného spektra. Nič nové nepoviem, ale je tu o potenciálnu interferenciu, ktorú je potrebnú takisto riešiť. Už som povedala predtým, že politika spektra si vyžaduje politické rozhodnutia, ale politika spektra zároveň si vyžaduje technické úvahy a politické úvahy. Jednoducho nemôžu byť nadradené týmto technickým. Sú tu situácie potenciálnych interferencií medzi užívateľmi spektier a takéto situácie je potrebné riešiť. To znamená, ak chceme zabraniť škodlivé interferencii vrátaní prípadným nákladom, ktoré to vyvolá, to by mal byť jeden z regulačných princípov, ktoré musia rešpektovať národné orgány. Aby som to zhrnula, Princípy telkom balíku musia naďalej platiť, vrátanie uznávania hospodárskych, sociálnych a kultúrnych hodnot rádiového spektra. Špecifická úloha spektra pre rozhlasové a televízne vysielanie musí byť uznaná. Členské štáty, ako aj Európsky parlament, musia sa naďalej zapájať do EÚ rozhodovacích procesov a existujúce využitie, ako aj náklady na uvoľnenie spektra musia byť zohľadnené. A posledná vec, potenciálne interferencie musia byť takisto riešené. Ďakujem. Eh, eh, Ďakujem pekne, Nikola. Teraz je tu pán Laudan, podpredseda pre E, politiku spektra projekty z Deutsche Telekom. No, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za možnosť e, vyjadriť naše názory a pripomienky, pokiaľ ide o politiku spektra. Deutsche Telekom vo všeobecnosti podporuje návrh e, trhovej smernice, pokiaľ ide o otázky politiky spektra. Je to mimoriadne dôležité z pohľadu mobilného odvetvia a to znamená aj pre našich zákazníkov a preto aj pre všetkých občanov EÚ prekonať regulačnú a trhovú fragmentáciu v 28. EÚ, hlavne pokiaľ ide o e, licencovanie mobilných širokopásmových služieb spektrových. E, súčasné podmienky nie sú dobré pre investície a vedie to k nevýhodám pre e, operátorov európskych v porovnaní s konkurentami veľkými napríklad zo Spojených štátov Návrh je hodnotným prvým krokom k zmene stavu. E, pokrok, postup smerom k spoločnému regulačnému e, priestoru v Európe a prekonaniu súčasnej fragmentácie, tie články, ktoré riešia politiku spektra, mohli by byť ešte ambicioznejšie, mohli by stanovovať dodatočné a presnejšie usmerenia pre členské štáty. Operátori ako Deutsche Telekom, ktorí pôsobia na viacerých európskych trhoch, čelia obrovským výzvam, pokiaľ ide o rôzne rozdielne aukčné formáty a tie postupy udelovania je nevyhnutné zabezpečiť transparentný nediskriminačný prístup pre existujúcich ako aj pre potenciálnych operátorov, tak aby sme zamedzili aj e, diskriminácii existujúcich e, operátorov. Udržateľné investície sa môžu diať len v prostredí bezpečnej investičného prostredia. E, aukcie by nemali byť zneužívané na to, aby sa zlepšovali štátne rozpočty a poplatky by nemali byť platené vopred, ale až keď operátori budú efektívne schopní využiť spektrum to znamená k dátumu využitia. Telekom e, podporuje návrh ITRE zaviesť trvania licencií, ktoré nepresiahnu 30 rokov spolu s lepšenými podmienkami, pod, podmienkami e, leasingu a obchodovania so spektrom. Toto bude viesť k lepšiemu a flexibilnejšiemu využitiu spektra. E, Technologická neutralita, neutralita služieb, to tiež podporujeme, ale pokiaľ ide o pravidlá, ktoré sa týkajú výkonových úrovní v, pre single frequency bands, alebo teda pásma, alebo nastavovanie nejakých parametrov zo strany regulačných orgánov, to nemôžeme akceptovať. Toto by sme mali ponechať na rozhodnutia podnikateľov. Deutsche Telekom takisto podporuje zámer komisie zjednodušiť eh, nasadenie Smaller Access Points eh, tým, že sa e, uvoľnia tie regulačné obmedzenia. Samozrejme to musí e, rešpektovať práva autorizovaných e, držiteľov licencií v rámci spektra. Ešte niekoľko pripomienok, pokiaľ ide o príjem, pri, pokiaľ ide o reakciu médií v tejto súvislosti, lebo sme počuli už nejaké informácie ohľadom toho a ten konflikt, ktorý sa tu zdá, že je, v budúcnosti mobilné siete budú hrať dôležitú úlohu aj z pohľadu príjmania médií Takéto služby sú stále viac dopite a tý, e, toto príjmanie signálu je viac mobilné. Preto je nevyhnutné, aby aj e, vysielacie odvetvie zabezpečil, že mobilné siete budú schopné tento, tento tok e, podporiť. Pokiaľ ide o interferenciu, áno, to znamená, áno, taká koprimárne použitie, ako koprimárne alokovanie, to nie je možné. Takže takéto pásmo treba dať mobilným <laughs> operátorom, aby naplnili takúto, takýto dopyt a aby ten dopyt bol oprávnený. A pokiaľ ide o budúce konvergované používanie, mali by sme počúvať e, zákazníkom a vypracovať čo najužitočnejší systém do budúcnosti. Mali by sme to spraviť bez nejakých e, predpojatia, bez nejakých predpojatých e, predstav. Celkovo toto, tento návrh nariadenia je dobrý základ pre trh a pre užívateľov spektra a s úpravami a modifikáciami je možné zabezpečiť úspech pre Európu. Ďakujem pekne. Thank you. Thank you very much. And now we have finally... Ďakujem pekne. Na záver pán Pororel, Pogorel, pardon, profesor uh, ekonómie Telekom Paris. Tak nech sa páči, máte slovo. this, uh, this opportunity to... Ďakujem za poskytnutú príležitosť pozrieť sa na aktuálnu situáciu v smysle využívania rádiového spektra v Európe. Hodne sa spravilo predovšetkým tento parlament e, zohrával dôležitú úlohu pri šírení osvety a význame prístupu k spektru a celá škala aktivít, ktoré podporili prístup k rádiovému spektru. Avšak, keď sa pozrieme na aktuálnu situáciu, zdá sa mi, že to, čo nám ide, to znamená existencia jednotného telekomunikačného trhu v Európe, nie je dostatočne riešená zo strany návrhov, ktoré máme momentálne na stole. Áno, samozrejme, je pravdou, že ceny pre klientov mobilných v Európe sú pomerne nízke, čo je dobré pre klientov. Ale keď sa pozrieme na globálnu štruktúru trhu, ak sa pozrieme na dynamiku telekomunikačného priemyslu, ak sa pozrieme na dynamiku e, tohto odvetvia, je známou skutočnosťou, a žiaľ musím to zopakovať, že Európa zaostáva. A ak nepríjmeme opatrenia dostatočne rýchlo, tak je tu riziko, že e, si vydlaždíme cestu hospodárskému úpadku, tak ako tomu bolo pred niekoľkými e, desaťročiami vo všeobecnosti e, pre európske hospodárstvo. Čiže je tu zo pár vecí, zo pár návrhov, zo pár nápadov, ktoré by som mu dnes chcel predložiť, aby sme sa snažili vylepšiť situáciu. Situácia je veľmi veľmi, veľmi fragmentovaná. Môžem povedať, že to, čo máme v Európe z hľadiska trhu pre spektrum a pre wireless, to je, to je tragédia. Máme tu 28 rozdielných trhov, každý trh má svoju vlastnú štruktúru, ako snehulienka 7 trpaslíkov, máme viac ako 100 operátorov, myslím si, že Európu E, to môžeme vnímať ako, že je to vhodné pre hospodárskú súťaž, ale v skutočnosti to vytvára máme tu oligopólie, máme tu situácie chránených trhov. V každom prípade to dobre nie je. A chcel by som predložiť dva návrhy s naozaj smerom vpred k vytvoreniu jednotného trhu s telekomunikáciami. Takže Poprvé, prebiehajú diskusie o tom, ako lepšie zblížiť eh, harmonogramy priraďovania spektra v Európe. Myslím si, že to je pozitívny krok, aj keď nie všetky krajiny majú záujem o zdieľanie tohoto mechanizmu, ale minimálne eh, akási koordinácia, lepšia ako to, čo sa momentálne deje. Koordinácia pridelovania spektra by bola sama o sebe veľmi dobrým krokom v smere vytvorenia jednotného trhu s telekomunikačnými službami. A druhá vec. Viete, musíme byť realistami Stratili sme akýsi zmysel pre realitu, e, sú tu aukcie pre radiospektrum. E, naozaj sami sebe robíme zle tým, že žiadame od prevádzkovateľov telekomunikácie, aby platili stovky miliónov, miliardy eur na aukciách. A potom sú tu problémy s investovaním a budovaním toho, čo je naozaj potrebné, skutočné telekomunikačné siete. Takže mali by sme preskúmať spôsoby, tak ako nakoniec niektoré krajiny, niektoré členské štáty už robia, preskúmať spôsoby, ako napríklad mať ročné poplatky na radiospektru, možno zachovať tie aukcie, pretože v obchodných oblastiach je to úplne legitimné, ale mali by sme zvážiť rôzne prístupy, dá sa o nich diskutovať, je ich množstvo, aby sme nenanúcovali túto neuveriteľne zaťažujúcu e, procedúru pre Telekom. Je to obrovská záťaž, pretože samozrejme to nejde iba o peniaze, budú mať viac, ale mali by viac peniazy, ak by sme dovolili prevádzkovateľom telekomunikácií robiť to, čo je v ich úvahe, to znamená budovať siete a nie bud- platiť miliardy bez toho, aby dostali naspäť od klienta čo je len halier. A posledná vec, jeden argument, ktorý sa často používa súvislosti s tým, prečo máme problémy v rozhodovaní v oblasti spektra v EU. Ten argument je taký, že niektoré krajiny majú situácie, ktoré zdedili z minulosti a s ktorým je ťažké niečo spraviť v rámci všeobecného EU rámca. Takže ja navrhujem, aby sme využili štrukturálne fondy na to, aby sa od, uľahčila cesta pre tieto krajiny, na to, aby sa dopracovali ku konvergentnejšiemu systému alokácie spektra a umožnili by sme tak všetkým členským štátom istým istým smerom, tou istou rýchlosťou, dopracovať sa k jednotnému európskemu trhu. Ďakujem. Eh, no Ďakujem pekne. Bez pochyby je to kľúčový aspekt rozvoja konkurencieschopného vnútorného trhu v oblasti telekomunikácií. Skôr než dám slovo kolegom, by som upozornila na dve veci s môjim návrhom súvisiace. Poprvé, Nesmieme zabúdať na to, že je tu tá časť spektra, ktorá je harmonizovaná na elektronické komunikácie. Často sa tu robia úvahy, ktoré nesúvisia s touto reguláciou, ale ide skôr o politiku rádiospektra. To sme už spracovali a rozhodli v parlamente. V tomto prípade je to špecializované a všetky obavy sektorov, ktoré nesúvisia s elektronickými komunikáciami, To nespadá do cieľa tejto legislatívy do oblasti spektra. Niektoré úvodné ustanovenia nástoja na potrebe v určitom čase vyhodnotiť otvorenie nových pásiem 400 a ďalšie. Ale to sa často opakuje a často sa tu tieto návrhy nadnášajú, ale pri texte nezabúdajme, že je to nariadenie. Môžeme tam uvažovať o všeobecných problémoch zo strany záruky, diverzity a tak ďalej, kultúrneho pluralizmu, ale nezabúdajme, že je to nariadenie, ide o priamu aplikáciu, nejde o smernicu, kde by mohli ísť nejaké všeobecnejšie úvahy a vôbec to nie je nejaké stanovisko či správa. Takže musíme byť veľmi jasní, konzistentní, aby sme obsah tohto legislatívneho nástroja príliš nerozširovali, aby potom sme nestiažili jeho aplikáciu vzhľadom na obrovský obsah Preto sa treba sústrediť na podstatu tejto legislatívy. To, čo hovorila pani Nikola, Frank, sústrediť sa teda na ten broadcast, široké pásmo, spektrové problematiky a tak ďalej. Niektoré tieto body samozrejme v úvodných ustanoveniach treba spomenúť, ale treba jasne zamerať tento legislatívny text a tu ide o harmonizované spektrum pre elektronické komunikácie. Podporujem návrh komisie a myslím, že bola tam možnosť v niektorých aspektoch ich vpred, pokiaľ ide o trvanie práv harmonizovaných pásem, ktoré sa pridelili. Navrhla som trvanie nie kratšie ako 30 rokov pre harmonizované pásma, ktoré už existujú. Nie tie, ktoré prídu, ale tie už existujúce. Je, otvára sa otázka, čo sa stane, keď sa znásobí počet rokov a zaplatili len za polovicu Je logické, že toto dodatočné spektrum nezískajú, keď nezaplatia dodatočnú sumu. A prvý to povie členský štát a národní regulátori. Ja ako spravodajkyňa ani parlament nemôžeme vstupovať do toho a nemôžeme rozhodovať to, ako to rozhodne každý členský štát, ale zdá sa jasné, že ak dojde k nejakému rozšíreniu termínu alebo predlženiu lehoty na udelenie povolenia, povolenia tak samozrejme potom sa to patrične zohľadní. Predlženie tej lehoty to je stimul aby sa používal nástroj, ktorý sa nepoužíva, hoci táto možnosť existuje. A to je nákup spektra alebo nájom práv bez strát práv, ktorý, tých, ktorí to mali, toho držiteľa, teda dynamizovať trh so spektrom, aj to je podľa mňa zaujímavé vďaka týmto podnetom. Možno by sa to dalo urobiť, možno nie, ale tieto podnety sú zaujímavé. pretože, ako sa už povedalo pred chvíľou, je potrebné dať podporu, pretože došlo k akémusi zmrazeniu kvôli rôznym diskusiám Potrebujeme viacej synergií. Aj média budú potrebovať iné pásmo spektra. Dobre, a teraz máme priestor na otázky. Katrin, nech sa páči. Ďakujem, Pier. Poznámočka k tomu rámcu nariadenia a metóde. No dobre, je tam určitý rámec aplikácie, ktorý je pre nariadenie zadefinovaný, ale text komisie neváhal širokým spôsobom dohodnúť a aj dosť problematicky súčasnú, súčasne platnú ekonomickú reguláciu Potrebujeme nejaký metodologický princíp, ktorý rešpektujeme. Treba ho rešpektovať. A trochu poriadku musíme uviezť aj do našej práce. To je moje stanovisko. Povedala som to už viackrát. A teraz k spektru. Vychádzali sme z definície toho, čo by mohla byť koordinovaná metóda alebo postupu riadenia, harmonizovanejšieho riadenia spektra. Je to dlhodobý boj. Zoznam nie je skončený a bude sa rozvíjať. A potrebujeme aj diskusiu k hospodárskej hodnote existujúceho spektra a spektra, ktorý by sme k dividendu mohli dodať alebo prerozdeliť. Je tu istý konsenzus aj strategický výber a síce, že EP sa bude venovať spektru a hlavne kvôli tomu, že rada má určité výhrady. Pán Pogorel to pripomenul z to ekonomické dôvody. A teraz tá koherentnosť existujúceho rámca so sekundárnym trhom v rámcovej smernici to bolo obmedzené pre rovnaké užívanie. Po druhé, ak by sme mali kalendár alokácií spektra harmonizovaný e, od štátu k štátu, tak aký to bude mať priemyselný dopad. To súvisí s tou druhou časťou toho, čo povedala Pilar Del Castillo, hlavne pre operátorov, pretože by sme sa dostali zo situácie, kde nadobudanie frekvencií v určitej časti členských štátov, ktorí následne platia, a potom by zrazu sa prešlo k tej potrebe zaplatiť i hneď. Je tam určitá zmena ekonomickej paradigmy, a to zdá sa mi neberieme dostatočne do úvahy v týchto dvoch aspektoch, teda v prípade prístupu a platby. A to trvanie to by mohlo byť riešenie, ale ročný poplatok pre nájom dlhodobejšieho charakteru, no tak nevieme. Dobre, keď máme dlhodobý prenájom bytu, tak platíme mesačné nájomné. Mohli by sme mať aj iný prístup. A dve témy by sme mali vyriešiť. Dynamizácia trhu sa dosiahne objasnením sekundárneho trhu a potom investície. Niektoré e, dražby by len ťažko mohli niektoré firmy robiť, ale zrazu ten prestup do harmonizovaného spektra, to musíme anticipovať, aby sme vedeli, akým spôsobom firmy do toho môžu vstúpiť, hlavne vtedy, keď chceme od nich investície eh, do fixného a do eh, vláknového spojenia optických eh, káblov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Mám jednu otázku. V Južnej Koreji som zistil, som sa dozvedel, že už sa prechádza na ďalšiu rýchlosť pokiaľ ide o zasielanie dátových balíkov 5G. Ak som správne informovaný, tak potrebujete prenosové body, ktoré budú kratšie. To potrebujete viac anten, alebo ako to technicky je. Ako to vyzerá z pohľadu budúcich investícií, ktoré sú naplánované? Bola by to alternatíva? aj pokiaľ ide o opretie sa o rádiové spektrum a no, možnosť využitia jeho, alebo nie? Uh, um, in the same line of uh, uh, the previous... V duchu predrečníkov by som chcel položiť moju otázku dvoch častí. Jedna smeruje na zástupcu Deutsche Telekom a ďalšia na profesora Pogorela my Bereku by sme chceli fungovať ako tí, ktorí umožňujú podnikanie na trhu, tým, že dáme možnosť operátorom pristupovať k kvantite spektra, ktorú potrebujú, bez toho, aby sme ohrozovali dynamiku trhu alebo finančnú stabilitu operátorov. Ja chápem, že niektorí významní operátori, ako vaša spoločnosť, e, zaznamenali nejaké e, nepekné prekvapenia, pokiaľ ide o pridelovania spektra v niektorých štátoch. Návrh komisie, pokiaľ ide o udelovanie spektra, to by malo byť naplnené. Bola by spoločnosť ako je vaša ochotná míňať milióny eur na to, aby získali prístup, aby získala prístup k spektru 700, maximum, maximum 700 prostredníctvom akcií po celej Európe, to je prvá otázka. No a pána profesora Pogorela, chápem to správne, vy ste naznačovali nejaké zníženie prístupu k spektru, respektive cenu znížiť e, výmenou za e, lepšie povinnosti výmeny. Švédsko, Nemecko, niektoré krajiny to spravili, už mohla by to byť priateľná alternatíva, ako nastoliť nejakú rovnováhu medzi tými cenovými povinnosťami a medzi tým prístupom do spektra je čas pre účastníkov panela. Vyjadri, nech sa páči. Ja, dank, ten e, Ďakujem pekne, tak aj ja poviem po nemecky. Aspoň časť e, otázky bol po nemecky. Aspoň časť otázky bola po nemecky. Tak k ďalšiemu vývoju máme tu e, medzinárodnú cestovnú mapu normalizácie a ten štandard 4G ETE, ktorý máme súčasnosti, ten eh, vychádza z tejto cestovnej mapy, to znamená, už dnes vieme, že asi okolo 2016. dosiahneme ďalšiu etapu, ET e Advanced, a tá eh, predpokladá využitie, väčšieho využitie spektra a takisto využitie ostatných ďalších eh, opatrení a dá možnosť poskytovať oveľa vyššiu prenosovú rýchlosť 5G potom približne 2-3 roky na to bude nasledovať. Čiže to, čo dnes vidíme, to sú testovacie pilotné fázy, čiže to nie je implementácia 5G siete. A z tohto pohľadu sme, povedal by som, na správnej ceste, možno ešte e, pár slov GT e Advanced. To nie je žiadny nový štandard. ET Advanced to je súhrn opatrení, e, ktoré sú implementované, napríklad MIMO, viac antenovej techniky, alebo agregácia spektra. spektra. To je najznámejšie, e, to je najpopulárnejšie. To znamená, že pásma z rozdielných častí pásiem, intrapásma, ako aj medzi rozdielnými pásmami, 800, 1800 alebo 900 a 2100, virtuálne ich dokážem zlúčiť a dostanem potom širšie spektrum a takisto aj vyššie rýchlosti prenosové dokážem takto zabezpečiť E, pýtali ste sa konkrétne na to, ako e, bude e, pokrytý budúci dopyt. Máme bod programu na najbližšom VRC, VRC 15 stretnutí, kde ide konkrétne o to identifikovať nové spektrum pre IMT. A ITU na tom pracuje, národné pracovné skupiny na tom pracujú. Vychádzame z toho, že na VRC 15 budeme schopní identifikovať viac spektra pre IMT. Pokiaľ ide o rádiové spektrum, už predtým som to naznačil, e, vychádzame naozaj z toho, že Európa bude, e, sa harmonizovať, bude pristúpať k harmonizácii a tie celosvetové alokácie, ktoré už sú, tak sa k ním pripojí e, ten záver, ktorý bol formulovaný na VRC 12, ten bude realizovaný a 700 mega pre mobilný e, širokopásmový bude k k dispozícii. E, nevidím tu vlastne ten masívny konflikt, ktorý z časti e, je prezentovaný v, vo verejnej diskusii, pokiaľ ide o rádio. Riešenie tohto konfliktu vidím v takom časovom plánovaní, časovej linii. Keď sa pozrieme na súčasný dopyt ktoré je známy aj z tých štúdií existujúcich a takisto aj keď sa pozrieme na tie systémy, tak eh, ten dopyt eh, naznačuje, že v súčasnosti eh, v období 2016-2018 nebudeme schopní vystačiť s tým, čo máme, pokiaľ je o spektrum, aby sme dokázali tie mobilné požiadavky naplniť. Samozrejme, dopyt respektíve aj rádio, rádiové služby budú potrebovať istý čas, aby mohli zareagovať, aby bolo možné zavádzať štandardy ako je DVB T2 alebo iné, aby sme respektíve rozšírili široké pásmo tieto masívne konflikty, tým sa dá vyhnúť a predísť tým, že sa stanoví dobrý časový harmonogram. Ešte otázka, ktorá sa týkala Auctions Across Europe, tých aukcií po Európe, či by sme e, sa uchádzali o tieto spektra alebo toho pásma vo všetkých troch. vedzie, ale, že nie sme prítomní na všetkých troch a to platí aj pre ostatných operátorov. My nemáme footprint alebo nie je naša stopa po všetkých 28 krajinách a preto harmonizované podmienky, to znamená, že by jednotlivé krajiny jednotlivé krajiny respektíve nemajú také podmienky, nemajú rovnaké podmienky, alebo majú potom také podmienky, ktoré slúžia len na to, aby e, vytiahli peniaze z trhu a od aktérov trhu, e, keď sa dostaneme do situácie, že do istej miery budeme mať e, súbor pravidel, harmonizované podmienky, ktorých sa budú potom štáty pridržať a ktoré budú aj harmonizované kontrolované z úrovne Európy, tak to by nám už pomohlo. Potom by sme nepotrebovali nevyhnutne E, simultánne aukcie vo všetkých e, krajinách, potom by tieto podmienky boli postačujúce. Ďakujem. Muy bien, eh, muchas gracias. Ďakujem pekne, Nikola. A potom pán profesor Pogorel. Tak najprv profesor. Ďakujem pekne, ďakujem aj za príležitosť objasniť to, čo som povedal. Áno, ja som mal na mysli to, že okrem využitia alebo teda toho, že sa musíte vždy rozhodnúť, či chcete mať e, lepšie pokrytie alebo nižšie poplatky. Ja som chcel ísť ešte ďalej. Často počúvame, že niektoré členské štáty majú problémy s tým, že ich frekvenčné plány sa, by sa mali konvergovať, prispôsobiť. Pro všetkým tie novšie členské štáty majú problémy s konvergenciou ich plánov frekvencií s frekvenčnými plánmi iných štátov. E, a či, s tými staršími členskými štátmi. Takže ja by som navrhol, aby sme pomohli všetkým členským štátom EÚ ísť tým istým smerom a to istou rýchlosťou, aby využili štrukturálne fondy na to, aby sme im pomohli reformulovať ich frekvenčné plány. O to tu ide. To by bolo pomerne radikálne riešenie, aby, ktoré by malo za, úhol, za úlohu pomôcť vytvoreniu jednotného telekom trhu v Európe. Ďakujem pekne. Nikola? Nech sa páči. Dobre, ďakujem pekne. Možno by som chcela zareagovať najprv na Pilar. Uvedomujeme si samozrejme, že pravidla, ktoré sa tu navrhujú, sú určené pre rádiospektrum, ktoré bolo harmonizované aj pre broadbandovú komunikáciu. Avšak toto harmonizované spektrum vo väčšine prípadov využívajú že predtým iní užívateľia a proces e, vyprázdnenia tohto spektra musí sa riadiť určitými princípmi a regulačnými princípmi, ktoré sú uznané v telekom balíku. Čiže ide o objasnenie, čo tu navrhujeme a je to dôležité aj v súvislosti s definíciou harmonizovaného spektra. Tu takisto sa jasne musíme odvolávať na telekom balík. Čo znamená harmonizované spektrum? Čiže toto navrhujeme. To znamená, nechceme rozšíriť rozsah, len chceme objasniť podmienky. Potom sme si teraz vypočuli a pravdou je, že médiá, distribúcia stále viac sa realizujú online Avšak podľa našich údajov aj veľmi zaujímavé sa na ne pozrieť, napríklad televízia, 93% ešte stále sa poč- pozerá živo, 5% z nahrávky a len teda zo záznamu a len 2% sa robí online. A samozrejme to stále rastie, ale rastie to pomaly a to percento zatiaľ nie až také veľké a v nízke, blízkej budúcnosti ani asi veľmi vysoké nebude. A je jasné, že pozeranie televízie v priamom vysielaní online, cez internet, na broadbande. Ak niekto ide na broadband, jednoducho tak to nebude fungovať. Pozeranie e, televízneho vysielania na život takto možné nebude jednoducho a preto hovoríme, že tá digitálna terestriálna platforma je veľmi efektívnou platformou na poskytovanie takýchto služieb a tej ďalšej veci, to sa tu takisto hovorilo, konvergované použitie, napríklad Connected TV, Napríklad, keď máte televízny signál, ktorý prichádza spolu s online prístupom, aj tu žiadame o efektívnu kombináciu vysielania a broadbandových technológií, aby sme zabezpečili najkvalitnejší signál publiku. A čo sa týka pozerania televízie naživo, tam ten uh, broadcast, vysielanie je stále efektívnejšie ako internet uh, broadband hovorili ste, že v blízkej budúcnosti bude potreba väčšieho, viac spektra, my o tom nie sme presvedčení, myslíme si, že je potrebné ešte stále dokázať, že bude potrebného viac spektra pre mobil. Takisto sa tu hovorilo o akési inventarizácie, tu množstvo otvorených otázok a je stále ešte potrebné potvrdiť tú hypotézu, že je potrebného viac spektra cez internet broadband. Myslím si, že by sme mali prejsť na ďalší panel a na záver potom uh, budú môcť všetci vystúpiť, keď budú chcieť. Takže poďme na panel 4, roaming. A na úvod vystúpi pán Markus, ktorého poznáte, už vystupoval predtým, je to riaditeľ eh, VIK, a potom Erzsébet Fitori, riaditeľka ekta a Guillermo Beltra z BEUK. Takže pán Markus, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani Kastel. Som veľmi ráda, vždy potešený a poctený tým, že môžem prísť medzi vás dnes. Budem hovoriť o ako som si súhne výsledku z posledných troch štúdí, ktoré sme robili pre ITRE a IMCO. E, kopie nájdete vonku, mnohé veci, o ktorých e, budem hovoriť, e, sú popísané do detajlov v týchto správach. Pani Goldovič, moja spoluautorka, sedí za mnou. Takže, čo komisia navrhuje? Komisia predložila škálu modifikácií e, nariadenia o roamingu, kde sa vytvárajú roamingové aliancie. Tieto aliancie by sa v konečnom dôsledku stiahovali na všetky členské štáty. Sú tu prechodné plány. Ide o to, aby sa dosiahli ceny porovnateľné s domácimi cenami a noví operátori za to dostanú slobodu, budú môcť stanovať retailové ceny ako chcú, budú môcť riešiť štruktúrálne riešenia, takisto E, pri štruktúrnych riešeniach nebudú musieť e, prejsť hospodárskou súťažou. Takisto e, sa tu navrhuje zníženie roamingových cien, žiadne poplatky za príjmané hovory. Medzinárodné hovory sú ako samostatná časť nariadenia a podľa mňa úzko súvisia s cieľom. Cieľ je tu takisto stlačiť ceny dole na tú istú úroveň, ako to znamená mobilné medzinárodné hovory by nemali byť drahšie ako domáce a na pevnú myšlienku rovnako ako e, medzinárodné hovory. To znamená domáce zbližovanie aj medzinárodné. Všetko pre jednotný trh. Ja mám obavy, ktoré skôr súvisia s metodikou, ako dosiahnuť tieto ciele. Mám pocit, že je veľmi nepravdepodobné, že tieto roamingové aliancie budú vytvárané, aj keď sa o tom bude určite veľa diskutovať. E, transakčné náklady na dosiahnutie týchto aliancií sú pomerne vysoké e, e, a záujmy strany nie sú zosúladené, takže nie sú to dostatočné stimuly na to, aby len siete vytvárali takéto aliancie. Ak chcete dosiahnuť slobodu, aby ste nemuseli, neboli byť kontrolovaní cenami, toto nie je stimul, pretože nebudú musieť riešiť štruktúrálne riešenia, tie náklady tak či onak už sú pod, pohltené, podchytené a Mm, asi si nerobia až takú veľkú obavu o hospodárskú súťaž a navyše návrhy komisie same o sebe podrývajú do významnej miery takúto hospodárskú súťaž, čiže my predpokladáme, že jednoducho k alianciám nedôjde. E, viac do budúcna, čo by sa malo spraviť. Je dôležité mať na pamäti to, že sila súčasného nariadenia je práve v tom, že náklady na ceny sú kontro- náklady a ceny sú kontrolované spolu. Je to vnímané ako prepojené niečo a tak by to aj malo byť. Ak chcete dosiahnuť ceny, ktoré chceme dosiahnuť, predovšetkým e, za príjmané hovory, e, to, čo bolo v minulosti menej dôležité, je teraz dôležitejšie. Ak sa chcete k tomu dostať, tak musíte jednoducho integrovane riešiť všetky tieto otázky a v návrhovom nariadení to tak nie je. Mnohí ľudia v podstate roaming vnímajú tak, že keď voláte do zahraničia, tak zaplatíte, je tu veľkoobchodná cena, ktorá sa podobá ako IOT e, z domácej siete do tej navštevovanej siete v súvislosti s nariadením o roamingu. Avšak pre príjmané hovory neexistuje taká veľkoobchodná cena. Jednoducho je to cena, ktorá sa platí z domovskej siete na navštívenú sieť a e, je tu v podstate retailová cena, ktorú získava domáca sieť. A je to veľmi dôležité, je to aj zhodnotenia dopadov jasné, komisia to vie. Avšak rozdiel v týchto sadzbách sú, rozdiel v týchto sadzbách sú dôležité. My sme sa snažili e, neustále zbližovať tieto ceny, ale ešte stále nie sú veľmi blízko. E, je tu rozdiel od 4 do, 4 do 1, aj samozrejme s veľkou výnimkou je Luxembursko napríklad. E, sú tu napríklad rozdiel troch centov medzi najnižšou a najvyššou. To znamená, v niektorých prípadoch prevádzkovateľa sieťou, siete stratia za minútu 3 centy. Ide o to, či sa im to oplatí alebo nie. Takže my tvrdíme, že tieto veci je potrebné riešiť všetky spoločne komplexnejším spôsobom a treba komplexnejšie prehodnotiť. Komisia vo svojom návrhu odštenuje náklady ostanú tam v smernici o prístupe a prepojení a odporúčaní z roku 2009. Medzinárodné hovorí, sú ako opatrenie ochrany spotrebiteľa v novom nariadení, zatiaľ čo roamingové hovory sú v rámci roamingového nariadenia, čiže máte štyri rôzne nástroje, ktoré riešia ceny a náklady a to sú všetko veci, ktoré by mali byť úzko prepojené. Majú toto na pamäti, my máme problém s tým, že ten nariadenie, tak ako je napísané, skôr spomalí ako urýchli prechod na nižšie roamingové ceny a odkloní pozornosť komisie Bereku a Enera od E, tých vecí, ktoré by boli dôležitejšie alebo čas by mohli venovať produktívnejšie. My si myslíme, že je potrebné integrovanie pristúpiť e, k cenám, k nákladom a zvážiť medzinárodné intra-EU hovory integrovaným spôsobom. Mimochodom vítame koordinovaný prístup, ktorý spravodajcovia no, uvádzajú. Čiže je to komplikovaný problém a treba sa mu venovať podrobne. Máme určité obavy, ohľadom celkového návrhu, ktorý je zo štruktúrneho hľadiska veľmi zložitý, tak ako pani Delkastio na to upozornila, je dôležité zjednodušovanie veci. Súčasný systém má silu v tom, že je jednoznačná hierarchická štruktúra. Komisia vo svojom návrhu v podstate nielen pri roamingu, ale aj všeobecne poprelí na rôzne tie prvky a e, tie prepojenia budú ťažšie pochopiteľné. Bude to vyzerať ako akási špagetová štruktúra, ktoré nikto nebude rozumieť a, a ktorá bude ťažko udržateľná v rámci regulačného rámca. Podľa nás to nie je tá správna cesta. Zároveň sú tu dôležité silné stránky mnohých aspektov toho, čo komisia predkladá. A je dôležité jednoducho nevyhodiť všetko naraz. Sú tu určité aspekty, ktoré by mali byť zachované a ktoré by mali byť ďalej rozpracované. Odporučili sme, aby prioritné opatrenia sa implementovali selektívne, ale v maximálnej možnej miere, e, aby to radikálne zjednodušenie, ktoré sa tu navrhuje, sa aj zrealizovalo. A teda súhlasíme skôr s tou správou pani Del Castillo. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Mrs. Eh, Fittori. Eh, pani Fittori. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za e, túto milé pozvanie e, podeliť sa o názory odvetvia, pokiaľ ide o návrh roamingový. E, dovolte mi úvodom povedať, že aktéry, ktorí podporujú celkové ciele, respektíve ECTA podporuje tieto ciele zrušiť mimoriadne vysoké roamingové poplatky pre koncových používateľov a vytvoriť takisto pozitívny roamingový zážitok pre tých zákazníkov, ktorí cestujú cez hranice preto podporujeme myšlienku, že by tu mala byť cesta, ktorá povedie k e, telefonovaniu ako doma, alebo v domácich prost, prost, prostredí, do domácej ceny, ale malo by to byť e, pre všetkých operátorov a nie len pre tých, ktorí sú významne prítomní po celej Európe a malo by to umožniť teda všetkým aktérom e, efektívne fungovať v konkurenčnom prostredí. Je ale aj veľmi dôležité aby odvetvie malo právnu istotu, aby tam bola aj predvydateľnosť, pokiaľ ide o uplatniteľné pravidlá, teda tie pravidlá platné, a takisto, aké investície sú nevyhnutné na to, aby bol zabezpečený súlad s týmito pravidlami. Máme pocit, že v súčasnosti sú tu rôzne možnosti, rôzne riešenia predložené, ktoré e, pôsobia proti sebe antagonisticky. A zároveň e, je tu aj právne záväzný termín v nariadení roaming 3, ktoré si vyžaduje od ktoré si vyžaduje odvetvia, aby urobil decoupling, alebo teda to oddelenie do polovice roku 2014. Prečo je tu takýto, takéto protichodné sily? Pretože ak operátori majú znížiť svoje roamingové poplatky e, formou systému aliancie teda združení, vytváraním združení namiesto toho oddelenia vykaplingu, alebo ak aj e, sa tie poplatky roamingové e, legislatívnym nariadením zrušia do roku 2016, tak potom povinnosť dekaplingu alebo rozviazania sa stane viac menej nezmyselnou. Decoupling v prvom rade bol vytvorený na to, aby vytvoril a stimuloval nevyhnutnú konkurenciu, tak aby e, trhové ceny viedli k zníženiu a k eliminovaniu týchto poplatkov. ale ak sa to bude robiť inými metódami, tak potom investícia do decouplingu bude jednoducho nadbytočná. A takisto aj povinnosť e, urobiť takéto odviazanie, takýto decoupling sa stane nadbytočnou. V tomto kontexte požiadavka odvetvia smerom na tvorcov politik je jednoduchá a priamočiara. Prosím, e, vyžadujte od odvetvia, aby robilo len zmysluplné investície, teda z úrovne legislatívy alebo aj legislatívnymi zásahmi Ďalšia vec, ktorú spomínal už Scott, je dôležité uvedomiť si, že ak budeme eliminovať eh, retailové roamingové poplatky eh, nariadením nejakým legislatívnym, tak treba potom si uvedomiť, že ešte stále to budú náklady wholesale, ktoré budú musieť znášať operátori, eh, napríklad zbyť za ukončenie služby. A to je si bude musieť nejakým spôsobom vymôcť alebo získať ich späť tieto náklady. Môže to byť negatívny výsledok pre spotrebiteľa ak by e, spotrebitelia nevyužívali roamingové služby a potom by museli ale platiť, e, museli by vlastne krížovo dotovať e, náklady roamingových služieb, ktoré využívajú iní spotrebitelia, ktorí cestujú a ktorí prechádzajú hranicami. Toto podľa nás nie je príliš transparentný alebo transparentný výsledok, respektíve taký, ktorý bol priateľský voči spotrebiteľom. A na záver je veľmi dôležité, ak e, príde k zrušeniu legislatívnym nariadením, zrušeniu tých roamingových poplatkov, ako navrhuje spravodajkynia, je nevyhnutné, aby to bolo sprevádzané aj pravidlom spravodlivého užívania e, naozaj v intenciách pôvodného návrhu komisie. Ďakujem veľmi pekne. Muchas gracias, doña Pilar. And thank you to the Muchas gracias. Ďakujem pekne, ďakujem výboru ITRE eh, za to, že pozvali aj BEUK, eh, Európsku organizáciu spotrebiteľov, vyjadriť sa k tejto dôležitej veci. Tí z vás, ktorí nás nepoznajú, sme Európskou organizáciou spotrebiteľov, vstupujeme záujmy viac ako 40 národných organizácií spotrebiteľských, eh, viac ako 30 európskych krajinách. Naozaj vítame rok komisie smerom k oveľa prekonaniu viditeľnejších, tých viditeľných prekážok dosiahnutia jednotného trhu my sme už dávno volali po ukončení takýchto roamingových eh, poplatkov. Myslím, všetci súhlasíme s tým, že sa dôležitosť roamingu zvyšuje, a keď ľudia viac cestujú, stávajú sa mobilnými. Eh, chcem pripomenúť eh, uznesenie 2593 z roku 2003, pokiaľ je o digitálnu agendu Európe. Teraz citujem. Opatrenia, ktoré vedú k ukončeniu digitálneho, jednotného digitálneho trhu, by mali viesť tomu, že do roku 2015 bude, budú vyriešené poplatky roamingové a to zabezpečí, že pre textové správy, pre dátové správy bude to bez roamingu. Súhlasíme s tým a chceme vyzvať e, tých spoluzákonodarcov, aby využili túto príležitosť a aby zaviedli opatrenia, ktoré povedú práve k tomuto. Návrh komisie má úmysel podporiť e, rozvoj takéhoto postupu, čo dáva zmysel z pohľadu spotrebiteľa, ale navrhovaný mechanizmus v článku 4a e, zbudzuje isté obavy a chcel by som e, dva, dve obavy dnes spomenúť. Poprvé, navrhnutý mechanizmus, ktorý sa týka kolektívnych dohôd, e, môže mať veľký dopad na, množ- na možnosť voľby spotrebiteľov. Toto by mohlo len upevniť pozíciu tých veľkých hráčov na škodu tých menších pre istých operátorov s istou veľkosťou by to mohlo predstavovať len stimul, len cukor bez toho biču. Po druhé, tým, že sú geografické kritéria stanovené, tak to by mohlo viesť k vytvoreniu dvojrýchlostnej roamingovej Európy. Niektorí by dostávali roaming ako za domáce ceny a niektorí nie, v závislosti od krajiny, respektíve od toho, kto je ich operátorom. Čiže celkovo naša analýza poukazuje na to, že sa obávame, že Navrhovaný mechanizmus je príliš komplexný, bez jasných e, cieľov a riziko je tam, že sa zhorší ešte ten, ten existujúci zmetok spotrebiteľov a tá nedôvera v takéto služby. Namiesto tej, tej neschopnosti trhu dosiahnuť to sám o sebe, mali by e, spoluzákonodarci vyzvať tento, túto snemovňu k tomu, aby jednoducho zlušili také tromingové poplatky do roku 2015. Otázka je, ako to dosiahnuť my si sa teda domnievame, že stropy na roaming nešli dostatočne ďaleko v roku 2012. Zatiaľ, čo návrh komisie eliminuje e, dodatočné náklady za príjmanie hovorov, to nestačí. My sa domnievame, že dátové e, stropy by e, mali byť znížené, sú príliš vysoko nastavené. My sa domnievame, že retailové stropy by mali byť maximálne dvojnásobkom tých wholesale, tých veľkoobchodných cien. Chcel by som využiť tú príležitosť a podporiť to, čo hovoril pán Markus, zvyk s cieľom vytvorenia jednotného trhu cezhraničné služby, e, všetky tie náklady alebo nadmerné náklady pre cezhraničné služby musia byť eliminované. V digitálnej oblasti, v digitálnej e, ére, ak e, chcete zabezpečiť dostupnosť a lacnosť, lacné, lacné takéto služby, mali by ste umožniť, aby cezhraničná komunikácia bola tak lacná, ako keď voláte suseda v realite sú nevysvetliteľne vysoké. Ešte stále tieto služby a ďaleko sa vzdialujú od cien na domácom trhu. Preto vítame komisiu, návrh komisie 21, hlavne 3, odsek 3. Chceme, aby to bolo zachované a ešte zlepšené, keď môžu spotrebitelia použiť e, bezpečno, e, teda služby Telekom bez toho, aby museli uvažovať nad tým, či sa osoba volajúca je v inej krajine alebo kde sa vlastne nachádza. Keď bude takáto situácia, potom môžeme hovoriť o jednotnom trhu. Ďakujem. Eh, eh, Ďakujem pekne. Aj vám, pán Beltra. A teraz otvoríme kolo otázok. Dáme slovo komisii aj výboru regionov, lebo predstaviteľka Ekosoku nemohla prísť a potom aj všeobecne publiku. Ešte niekoľko upresnení k môjmu návrhu roamingu. Poprvé, myslím, že by sme mali vychádzať zo situácie, ktorá sa nemôže nejakým spôsobom nesprávne vysvetľovať. Vychádzali sme zo systému Vintage Product. Pred 7 rokmi, ale už 7 rokov, máme takúto reguláciu roamingu. Situácia je stále rovnaká. Dobre, došlo tam k nejakým poklesom, ale dobre. Takže roaming 1, roaming 2, 3. A je možné, že dlho budú za sebou nasledovať rôzne roamingy a že teda postupne budú klesať. Ak hovoríme o vnútornom trhu telekomunikácií, čo neznamená, že roaming vymizne z trhu, ale to, že by zmysel ten ekonomický dopad pre obyvateľov, ktorí sú v roamingu, tak samozrejme tam je, ale ten symbolický efekt, že zmizne bariéra ktorá je veľmi hmatateľná v Európe, že ty vycestuješ zo svojej krajiny a okamžite tá komunikácia, ktorú používaš cez telefón alebo cez tablet alebo čokoľvek, údajové veci a tak ďalej, či už sú to SMS-ky, iné správy, to je komplikácia. Zložiť, jednoducho ti to komplikuje život – namiesto toho, aby to uľahčovalo vzhľadom na to, že sme v EÚ a že by sme mali mať rovnaké ľahké podmienky a nie také nákladné. Chceš mať Wi-Fi na zniženie nákladov, ale veľmi často máme skúsenosti, že sme nemohli použiť tieto nástroje kvôli nákladom. A jedného dňa, keď Portugalec alebo Španiel alebo Nemecko, Nemec z Polska alebo zo Švedska môž, bude môcť chytiť svoj telefón, zavolať domov alebo použije svoj tablet a bude konzultovať nejaké informácie na svojom počítači, tak to bude znamenať tú zmenu v, vo vnímaní a to bude hmatateľné aj pre tých užívateľov a ja som presvedčená, že to bude ako signál EÚ pre iné svetové regióny a tu takýmto spôsobom budeme dosahovať pokrok k smerom k jednotnému trhu a bude to mať aj ohromný ekonomický prínos nielen pre spotrebiteľov, ale aj inak. A to vyžaduje v určitom momente politické rozhodnutie. Musíme s týmto systémom skončiť. A je na to čas po 7 rokoch regulácie. A ako to dosiahneme? Poprvé, Princíp právnej istoty, to je rozhodujúce. Ak to preskočíme teraz, tak to môžeme nechať bokom a inokedy, keď je to rozhodujúci princíp pre systém, kde to právo je určujúce. Nemôžeme povedať, no výborne, pozajtre prestaneme s roamingom, alebo bude povinné e, teda nezaťažovať nejakými príplatkami alebo platiť viacej za roaming, pretože legislat súčasná legislatíva bola schválená pred rokom a treba uchovať tú právnu istotu. Preto som nestanovila termín 2014 ani 15, ale 16 pretože som si myslela, že je to rozumný čas pre tých, ktorí rozvíjajú tieto ponuky, či už firmy a tak ďalej, aby mali tento horizont a aby sa mohli na tú situáciu pripraviť. A navtedy som naplánovala aj revíziu rámcovej smernice. Hovorí sa, že prečo by sa malo investovať v dekaplingu, keď to potom zmeníme. No dobre, mohli sme to zmeniť už aj predtým, keby to nefungovalo. Aj v roku 2017, keď má vstúpiť do platnosti roaming 4, ak to bude dobre fungovať všetko. Nikto nehovorí, že ten systém segregácie sa nezmení, lebo možno nebude fungovať a možno v roku 2017 ho budeme musieť zmeniť. Teda všetko má svoj čas. 2016 sa robia investície, testuje sa systém, pretože je možnosť, že ten systém bude tak zaujímavý, ak bude fungovať dobre, že za roaming sa nebude platiť a bude zaujímavé mať možnosť tej segregácie. Prečo nie? Uvidíme, či to bude fungovať a potom to bude potrebné vyhodnotiť. Ale myslím, že potrebujeme ten termín, kedy sa ten roaming už nebude platiť. Treba sa na to pozerať celkovo. Samozrejme, inak dojde k nerovnováhe. A preto v návrhu je že v decembri 2015 sa urobí e, tá revízia Hulsey Cup a Determination Rate, aby sa tieto dve oblasti mohli e, prepojiť. Myslím, že už som toho veľa povedala, ale myslím, že to bolo dôležité. Salvador, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Stručný príspevok do tejto diskusie, keďže zdieľam tie návrhy z asociácie spotrebiteľov a ten, že roaming je anachronizmus, nemá význam. Nemá význam a vidíme to aj v iných konkurencieschopných hospodárstvách a v oveľa integrovanejších trhoch, ako môže byť USA či iný. A tento trh je aktívnejší. Hovorili ste o vnútornom trhu a o ekonomickom potenciáli. A z tohto hľadiska roaming je aj politický, keďže keď sa schválil roaming 3, tak európsky občan videl a to asi najviac pocítil to, čo urobil Európsky parlament a Európska komisia. To je možno trošku prehnané, ale áno, on si povedal, no tak znižia mi ceny za medzinárodné hovory. A to je aj politický koncept a tá lepšie sa cíti aj európska integrácia. A keď hovoríme o budúcom vnútornom trhu telekomunikácií, tak roaming nemá význam. Zdieľam stanovisko pani Del Castillo právnej istoty. Nemôžeme zo dňa na deň meniť pravidlá, normy a tak ďalej. Potrebujeme dať určitú právnu istotu, investorom, operátorom a tak ďalej. Ale to, že keď zmizne roaming, že by to zvýšilo náklady pre operátorov a tak ďalej, keď hovoril pán Scott, že by to mohlo zabrzdiť ten rozvoj. Má nejaké jasné údaje, pretože zníženie príjmov z roamingu, že by to navýšili cenami ostatných spotrebných cien vieme veľmi dobre, že čo robíme, keď cestujeme do zahraničia, tak e, vypneme hneď automaticky tú funkciu výmeny informácií a hľadáme Wi-Fi zadarmo. Takže mohli by ste nám tie pozitíva spomenúť. Ďakujem, Salvador. Sú tu ešte nejaké otázky? Poprosím rečníkov, aby sme nezdržiavali. Um, okay, I'll, uh, why don't I... Posledná otázka na, ako prvá. Uh, do akej miery by sa zvýšil, zvýšené použitie, keď ľudia cestujú, ako by to kompenzovalo uh, navýšenie cien? Uh, krátka odpoveď pre, hovorí nedostatočne pre údaje možno. Toto bola súčasť hodnotenia vplyvu, ktorá bola zadaná Európskou komisiou pred roamingovým nariadením roku 2012. Ekonomické záležitosti e, mal na starosti Štefan Hernich, e, kompetentný ekonom, a on to nazval dopytovou elasticitou minus 0,2 niečo minus 2,4, e, minus 2,7. Nie je to také veľa ako minus 1 a to znamená, že zvyšujúce sa používanie nekompenzuje to zníženie. To znamená, nie sú schopní nahradiť objemom to, čo, o čo prichádzajú v príjmoch. Pokiaľ ide o údaje, tak tá elasticita bola oveľa výraznejšia, čo môže okrem iného naznačovať, že vyberajú už príliš veľa na tom a mohli by mať nižšie poplatky. To samozrejme vychádzalo z údajov za rok 2011. Tam mu vyšla elasticita na úrovni minus 1 Takže by, ste, by sa človek domnieval, že zrušenie alebo zníženie výrazné pre údaje, e, alebo pre dáta teda, zníženie výrazné e, tých roamingových poplatkov, čo sa aj stalo v roku 2011, že by to pomohlo, ale povedal by som, že situácia v oblasti dát je oveľa optimistickejšia ako v prípade hlasových služieb. Ešte niekto k tejto veci? Áno, nech sa páči, e, pán Beltra. E, Ďakujem, keďže mám príležitosť, budem hovoriť po španielsky. Zo pár komentárov k tomu, čo ste povedali vy, pani Del Castillo. Poprvé, úplne súhlasím s tým, že zmiznutie Roma, roamingu by malo veľký symbolický význam, ale nezabúdajme aj na druhú stránku mince a to sú tie uh, medzinárodné hovory a SMS-ky. Je dôležité, aby si spotrebiteľ nemyslel, že či som Francúz, Španiel alebo čo. Bolo by to dôležité aj pre spoločný vnútorný trh. My nie sme proti princípu právnej istoty. Samozrejme, priemysel potrebuje mať určitú možnosť anticipácie, ale to, čo ste povedali na záver, je veľmi dôležité. Nevidíme, prečo tá segregácia by mala ísť ruka v ruke s vymiznutím roamingu. Mohli by sme mať konkurencieschopnejší trh a väčšiu konektivitu a pohyb v jednotnom trhu aj na tej domácej úrovni. Pani Bila Castillo, na tú poslednú poznámku Samozrejme, to bude závidie, závisieť od toho, ako sa bude vyvíjať segregácia, ten decoupling. To ešte nevieme, ako to pôjde. A na to potrebujeme čas. A tá právna istota, to je ďalšia vec. Ak máme nejakú reguláciu, Nemôžeme povedať, že niečo zmizne zo dňa na deň alebo za jeden rok. Musíme dať určitý rozumný časový rámec, aby sa mohli robiť projekty, adaptácie, predpovede a tak ďalej. Ale ešte stále nevieme, tá segregácia, decoupling, ako to dopadne medzinárodné hovory, to je iná téma. To je neregulovaný trh. To je niečo iné. tá ekonomická časť a zaťaž je taká veľká a teda znížilo by to tak náklady pre občanov, že to má skutočne veľký symbolický význam a ja mám veľké očakávania. Som zvedavá, ako to dopadne aj z hospodárskeho hľadiska ekonomického. A teda teraz musíme urobiť politické rozhodnutie, teda ukončiť roaming business as usual, tak to by nás viedlo len k tomu, že to bude ochabovať a nevyužijeme príležitosti, ktoré sa nám skytajú. Hovorím o roamingu stále. Teraz inštitucionálne vystúpenia Európska komisia. Máme čas do 18.30. Dobre. Takže nech sa páči aj ľudia z publika, potom budú môcť vystúpiť, tak nech sa páči Európska komisia najprv. Vážená pani spravodajkynia, tieňové spravodajci, poslanci, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás pozvali e, dnes po obede. A keď hovorím ďakujem za vypočutie, tak e, to nie je len zo slušnosti. Vždy sa hovorí za to ďakujem, že ste ma pozvali, ďakujem za diskusiu, bolo to zaujímavé. To sú veci, ktoré sa vždy hovoria zo slušnosti. V, tejto, v tomto prípade ja a všetci kolegovia z komisie to naozaj myslíme, tak ako hovoríme, naozaj to bol veľmi užitočný, užitočné vypočutie. Máme veľa myšlienok, podnetov, ktoré musíme teraz pracovať. Aj máme aj veľa poznámok. A e, dnes, e, a platí to aj pre včerajšie vypočutie na e, výbore IMKO, je to teda veľké poďakovanie aj zo slušnosti, pretože slušnosť je nám vlastná, ale aj z úprimnosti. Keď podpredsednička Kresová predložila Connected Continent balík tak sa vyjadrila, že verím v proces demokratický a verím, že demokratický proces e, povedala, že som si istá, že demokratický proces e, zlepší náš návrh. E, toto je dôvod, prečo tu sedíme. Prišli sme s takým úvodným návrhom a spolu s ostatnými zainteresovanými stranami prispievame do procesu, ktorý som si istý, spolu so zákonodarcami prinies, e, teda pretavíme do zmeny a zlepší to celú situáciu. E, verím, že v takomto duchu budeme aj naďalej pokračovať v spolupráci s parlamentom a s radou. A myslím si, že v tomto duchu Európska rada už zaznamenala veľmi dôležitý bod, na tejto veľmi dlhej, možno dúfam, že nie až tak dlho, dlhej ceste, e, ceste k Spojenej Európe, tým, že sa vyjadra, že je to veľmi dôležitý návrh e, pre Európu a je to súčasť transformovania európskeho hospodárstva na digitálne hospodárstvo a že je to súčasť európskej obnovy a nových príležitostí z pohľadu rastu a pracovných príležitostí. A myslím si, že ďalším dôležitým krokom bolo zverejnenie správy z, z no, tých dvoch e, spravodajcov. Veľmi profesionálne spracovaná e, správa na úrovni výboru IMCO a naozaj sme privítali fakt, že v tak krátkom čase dokázali spraviť takto dobrú prácu spolu s tieňovými spravodajcami. Všetci tí, ktorí ste prispeli do tohto, ďakujeme pekne. A úprimne povedané, to, čo sa stalo včera a takisto aj dnes, aj to e, znamená veľký prelom, veľký rozdiel z pohľadu toho, ako sa pozeráme na Spojenú Európu, na balík Spojená Európa. Tento balík bol predstavený ešte pred schválením a bol prezentovaný ako niečo kontroverzné, ako balík, o ktorého užitočnosti mnohí pochybovali. Niekedy to bolo ako karikatúra prezentované, alebo často to bolo takto ironicky komentované. E, dnes vo viacerých jazykoch som počul e, konvergenciu. E, tie názory sa zbližovali, pokiaľ ide o dôležitosť toho balíku. A z tohto pohľadu musím naozaj veľmi poďakovať predsedovi Bereku. Berek veľmi konštruktívne a dôležitým spôsobom prispieva k tejto rozprave a sme veľmi vďační zo strany komisie za to. Samozrejme, Berek musí zohrávať takúto podstatnú úlohu v takých momentoch, pretože by to nebola ináč nezávislá organizácia, ale naozaj ju naplňa veľmi konstruktívnym spôsobom a za to sme veľmi vďační, ale takisto aj organizácie združujúce zainteresované strany, takisto experti veľmi konštruktívni boli, parlament, e, tieňoví spravodajci, e, naozaj e, dnešok im poskytol veľa dôležitých vecí, na ktorých môžu, na ktorých môžu uvažovať, naozaj veľmi konštruktívne. Teraz by som prešiel k jednotlivým bodom, samozrejme s tým varovaním, ktoré by ste očakávali odo mňa v tejto fáze, že nemám e, žiadne povolenie prijímať alebo pristúpať nejakým kompromisom v tejto fáze, ale to je súčasť mojej funkcie, aby som takéto varovanie prezentoval, ale samozrejme poznáte ma, ja sa budem snažiť čo najpresnejšie e, okomentovať to, čo dnes zaznelo. Jedna vec, ktorú môžem povedať, je, že komisia počas tohto procesu bude otvorená, pružná a bude načúvať a bude sa pokúšať pomôcť a dosiahnuť rýchle kompromis. To môžete eh, brať za samozrejmosť. A takto už vyjadrila aj podpredsednička Kresová a ja to chcem len potvrdiť. Teraz, keď sa pozrieme na jednotlivé body, ktoré boli predmetom dnešnej diskusie, ja by som povedal, že sme svedkami e, veľmi širokej konvergencie, pokiaľ ide o dôležitosť a spôsob, ako bol nastavený ten návrh, pokiaľ ide o sieťovú neutralitu a spektrum. A to je veľmi dôležitý výsledok. Už sme videli v správe spravodajkyni niektoré zaujímavé myšlienky, niektoré ďalšie nápady alebo myšlienky sa e, objavili dnes a včera a toto všetko tvorí veľmi dobrý základ na ďalší, veľmi rýchly e, pokrok v týchto dvoch veciach. Myslím, že to je naozaj veľmi dôležitý výsledok. Pokiaľ ide o jednotné povolenie, chcem povedať, že komisia nie je nejak e, naviazaná na konkrétne riešenie. Chceme naozaj vidieť výsledok. Nemá to byť byrokratický proces, ktorý má zviazať spoločnosti do poskytovania nejakých služieb, nemali by platiť nejaké nadmerné poplatky, pokiaľ ide o, tie e, povolenia, nemalo by to byť vydieranie spoločnosti zo strany členských štátov, e, v tom zmysle, že stiahne vám povolenie, ak sa nebudete dobre správať, tak povedať, Samozrejme, v prípade vážneho porušenia to môže e, sa stať, ale nemôže to byť využívané ako nejaká hrozba, nejaké vyhrážanie. Ak e, spoločnosť získa povolenie, tak by mala toto povolenie mať možnosť uplatňovať v celej Európe spravodajkynia predstavila nejaké myšlienky smerom k zjednodušeniu procesu a ja chápem, že aj Berek to podporuje, budeme sa musieť na to pozrieť. Myslím opäť, že budeme sa na to pozerať e, v duchu, ako som už povedal. E, ten celý proces by mal byť účinný, efektívny, malo by to viesť tomu, že spoločnosti budú mať povolenie poskytovať e, služby všade a robiť to čo najrychlejšie a čo najefektívnejšie akákoľvek dobrá myšlienka vznikne z tejto diskusie, tak naozaj sa nebudeme veľmi vážne zaoberať. A v tejto, z tohto pohľadu vítame túto rozpravu. Musím opäť zopakovať to, čo som už hovoril predtým. Urobili sme to už veľa, veľa krát, ale zrejme stojí za to zopakovať to, že nikde nie je povedané v návrhu, že komisia e, dáva prednosť nejakému riešeniu nad iným, pokiaľ ide o roaming. E, to, čo je tam napísané, tak to je zásada, ktorá je nasledovná. Regulačné úrady by mali e, zvoliť si ten najprimeranejšiu nápravu vzhľadom na regulačné podmienky alebo podmienky na regulačné v jednotlivých krajinách ak virtuálna náprava je primeranejšia ako fyzická náprava, tak tá by mala byť preferovaná. Ak je to opačne, tak potom by mali byť uplatnené nejaké spôsoby nápravy fyzické. Ale nikde nie je uvedené, že má prednosť jedno na druh pred druhým. Ďalšia nesprávne chápanie v súvislosti s návrhom je, že návrh e, je nejakým spôsobom, nejakým spôsobom uvaluje alebo núti štandardizované riešenie. To nie je napísané v návrhu. Návrh e, konštatuje, že máme spolupracovať e, tak, aby sme mali e, európsky produkt štandardizovaný pre virtuálne produkty. Vypočuli ste si zástupcov podnikateľského sektora, to je veľmi dôležité, ale sú aj iné, iní predstaviteľia, verejná správa, cloud, riek. To sú všetko prípady, kde virtuálny štandard je to, týmto bežnou vecou. Chcem vám dať e, do pozornosti štúdiu z pred dvoch rokov o e, men, menšom zapájení Európy. Odporúčaním bolo štandardizovať e, takýto typ produktu. Troška som ja prekvapený, že niekto vôbec prekvapený s tým, že komisia prišla s takýmto návrhom. My berieme na vedomie, že Berek chce v tejto veci popracovať a opäť v konštruktívnom duchu musíme o tom diskutovať. Ale možno eh, by sme začali ako seba kriticky. Toto už malo dávno byť spravené. Nestalo sa to? Dobre. Ale nech sa to udeje, nech sa to stane. Ak je to už teraz úplne mimo eh, toho nášho zretela, tak opäť prídeme o ďalšie dva roky je treba e, začať tento proces a uzavrieť ho potom, teda tento prepojený kontinent treba uzavrieť. To je možný scenár. Nie je to scenár návrhu, ale je to jeden zo scenárov, e, ktorý vyplýva z diskusie. Ako viete, ja nemám právo ísť niekde ďalej vo svojich názoroch, ale môžeme o tom diskutovať. Štandardizácia virtuálneho produktu, už aj na rade sa o tom diskutovalo a je jasné, že zrejme to nie je najlepší postup, ako, po, ako ísť dopredu. Pokiaľ ide o správu a riadenie, tak musím povedať opäť jednoznačne, že našim cieľom je podporiť Berek a chceme mať veľmi silný a nezávislý Berek. E, v tomto ohľade vítame to, čo povedal predseda Bereku, že na najbližšej plenárnej schôdzi bude Berek diskutovať o návrhu, ktorý súvisí s voľbou e, stáleho predsedu z úrovne Bereku, takže naozaj sa tešíme na to, aký typ diskusie sa udeje e, v rámci Bereku a takisto dúfam, e, že to bude niečo, čo môžu parlament a rada zohľadniť. Roaming, vítame návrh spravodajkyne ukončiť roaming to o to žiada komisia, parlament tiež už formou toho uznesenia a podpredsednička Kresová e, to hájí. Koniec roamingu, pretože nie je predstaviteľné, aby v dnešnom svete sme boli nútení vypínať tablety, mobilné telefóny. O dva roky čo budeme robiť? Budeme e, vypínať auta, alebo teda tie prepojené auta v budúcnosti budú končiť na hraniciach? E, budeme naše monitorovacie zariadenie zdravotné vypínať na mm, hraniciach, e, pretože tam začína roaming. To je vec prežitá, to by malo byť jasné ako roaming. Ale je tu jedna vec, kde zrejme nesúhlasíme s niektorými e, rečníkmi. Koniec roamingu by nemal viesť k zvýšeniu regulačnej záťaže, pretože to by bol naozaj paradox. Jediný spôsob, ako ukončiť roaming, je zvýšiť cenovú reguláciu zvýšiť reguláciu wholesaleového trhu, ale potom tam je isté riziko takého vykolenia. Preto sa snažíme navrhnúť e, riešenie, ktoré bude vychádzať z odvetvia, ako ukončiť roaming, môžeme to zlepšiť, môžeme diskutovať o časom, harmonograme, ale bolo by trocha zvláštne, keby ukončením roamingu došlo k zvýšeniu regulačného tlaku. Pokiaľ ide o medzinárodné kódexy, hovorí. Je to naozaj liberalizovaný trh, nie je o tom pochyb. A my nenavrhujeme zmeniť túto zásadu. My navrhujeme transparentné opatrenia, aby sme ochránili slabšiu časť obyvateľstva. Spotrebiteľ, ktorý vie, ako ušetriť, môže používať VOIP služby, môže používať balíky paketové služby, ale tí, ktorí nemajú takéto znalosti, vedomosti, a v niektorých eh, krajinách je to 60% populácie, platia obrovské ceny za to, aby volali v rámci Európy. Napríklad Portugalsko, Lisabon a Vilnius, spojenie euro celá 2 za minútu, euro 20 za minútu a tie náklady skutočné sú 3 centy na takýto hovor. Čo k tomu povedať? Chceme regulovať ceny? Nie. E, chceme ochrániť spotrebiteľov? E, myslím, že Berek to veľmi jasne povedal. No, bude dôležité, aby parlament uvažoval nad opatrením, ktoré nebude opatrením e, stanovenia stropu cenového, ale že to bude opatrenie, ktoré bude jasne hovoriť o ochrane spotrebiteľa. A v tejto súvislosti by sme privítali, keby aj Berek nejak reflektoval tieto veci. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť. next, eh, is... Prejdeme k ďalšiemu, výbor regionov. Chcem len povedať niečo. Som si istá, že máme tento, tento proces tu, na, že máme niektoré rozdiely, napriek tomu eh, v konečnom dôsledku eh, vypracujeme skvelý konvergentný návrh. Dovolte ma niečo k roamingu Musíme sa eh, musíme dať pozor na eh, takéto riešenie, ktoré vychádza z eh, popudu odvetvia. Nie je preto, že by to tak nemalo byť, že by sme nemali zapojiť odvetvie do prispôsobenia cien wholesale alebo toho poplatku za ukončenie. Lebo nemôžete povedať voličom a vo všeobecnosti občanom, počúvajte, pozrite, toto bude hladký proces, takto to pôjde, takto správame všetky tieto veci, to pretože e, tie požiadavky wholesale a takisto aj tá revízia alebo preskúmanie, to je obsiahnuté v mojom návrhu, ale musíme vyslať jasný signál k e, jednému konkrétnemu termínu, kedy tieto veci budú fungovať. Všetky riešenia, kde povieme, že až do 7 rokov v rámci, tak ako to v rámci nariadenia roamingu, to nebude akceptovateľné, takto to vágne stanoviť e, pre európskych občanov, to nebude akceptovateľné, ja to plne chápem. Máme možnosť e, urobiť to tak správne, načasovať to, dať priestor aj odvetvi, aby to spravilo, pretože to bude v 2016, aby tam bola zachovaná regulačná istota, aby tam e, bol ten moment prítomný, kedy budeme musieť uvažovať nad tým ukončením. Teda komisia by mala viesť ten proces aj preskúmania wholesale trhu a potom ten signál by mal byť úplne jednoznačný. To je môj názor. A teraz za výbor regionov, nech sa páči, môžete sa predstaviť. E, ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pani e, spravodajkyňa. Frank Zimmerman je moje meno a ja som vo výbor regionov e, spravodajcom pre Telekom Balík a Takisto som zodpovedný za národné nariadenia komisie a som naozaj mimoriadne potešený, že mám možnosť eh, reflektovať všetky tieto podnety a potom vám v rámci našej eh, diskusii to no, ďalej riešiť. Teším sa ale aj z prísľubu komisie, že tie eh, myšlienky a nápady, ktoré sú tu prezentované, budú zohľadnené a že budú potom v otvorenom procese diskusie pripravení na kompromis ako komisia preto by som veľmi stručne chcel, e, pani predsednička, položiť len niekoľko otázok, ktoré možno e, dajú najavo, aký, aký, je, aký je ten náš prístup k veci. Poprvé chcem sa pripojiť k tomu, čo povedala zástupkyňa European Broadcasting Union, ale aj k tým ostatným, ktorí položili zásadnú otázku, či ten e, skutočne právny nástroj, nariadenie je vhodný pre každú jednu vec, či by nebolo lepšie nadviazať na ten existujúci právny rámec a rozvíjať ho tak, že pôjdeme reálnymi krokmi e, pri harmonizácii a pri prekonávaní fragmentácie, fragmentácie v rámci Európskej únie. E, čiže heslo zostať reálny, viac je možno, e, menej je možno viac, ako sa snažiť o nejaký veľký prelom a potom niektoré tie rozdielnosti e, nedostatočne rozpoznať na úrovni niektorých e, členských štátov. Druhá otázka z môjho pohľadu a tu heslo na frekvenčné spektrum e, je skutočne vhodné, pokiaľ ide o zlepšenie harmonizácie a pokiaľ ide o prekonanie fragmentácie, o takého rozdrobenia, je naozaj vhodné využiť nariadenie a celú tú oblasť už v tejto chvíli E, podrobiť nejakej európskej regulácii. Nie je lepšie, e, tak ako už zaznel podnet, e, sa pozrieť na to skutočné využívanie tej frekvencie rádiovej, pozrieť sa, kde je tá efektívnosť, kde by sme to mohli ďalej rozvinúť a kde by sme mohli dosiahnuť nejaké výsky efektívnosti a pustiť sa do tejto oblasti, tak povediac, a to upraviť právne, nejak to regulovať a v iných oblastiach eh, sa dať priestor členským štátom dohodnúť sa. Napríklad, keď DVBT2 má byť možnosť eh, ako pre niektoré, ako sa vzdať niektorých oblastí eh, pásma pre tých správ, pre tých operátorov, ktorí spravujú niektoré siete alebo niektoré pásma, tak tam je možné nejaké, pripustiť nejaké využívanie, ale nie opačne. Už teraz to upraviť a predpokladať nejaké využitie, o ktorom nevieme, či skutočne v konečnom dôsledku takto aj bude naplnené. E, ďalšia otázka, to súvisí tiež so spektrom, je naozaj nevyhnutné a zmysluplné uvažovať, na, teda respektíve prejsť z 20-ročného systému licencovania na 30-ročné, kde napríklad v Nemecku a inde vznikajú tendencie skôr e, krátiť e, takýto časový rámec e, v rámci Open Spectrum, bezlicenčné spektrum, aj ako prevádzkovateľ dáva tam možnosť ne stanovovať príliš veľké časy trvania alebo platnosti licencie, ale naozaj dať tam väčšiu flexibilitu. Naozaj otázka je, či to treba vylúčiť, alebo či je možné povoliť kratšie eh, doby licencovania. Ďalšia otázka sa týka eh, sieťovej neutrality. Máme troška obavu, že tým, že umožníme dohodu eh, medzi poskytovateľmi prístupu a poskytovateľmi obsahu, vytvoríme istú situáciu privilegovanú, e, o tom sa už hovorilo, nechcem to opakovať, tá obava, že tu sa príde k istému vytlačeniu e, na ťarchu voľného bežného internetu a či nie, nie je vhodné, keď sa už robí návrh nariadenia, veľmi jasne zadefinovať to, čo sú práva koncových užívateľov v takomto momente a že tu má byť e, nediskriminačný prístup ku všetkým obsahom siete takéto jasné nastavenie v návrhu nariadenia, takéto jasné pomenovanie alebo definícia, to ešte nie je viditeľné pre mňa v tejto chvíli a dúfam, že e, sa tam, e, že to upravíme jasne. E, nechcem to zbytočne predlžovať, nebudem hovoriť o všetkých témach, ktoré v tom prvom stanovisku sme už dali dohromady na výbore. My ešte budeme mať rozhodnutie príjmať a to dostane táto snemovňa aj komisia a tam bude e, niekoľko tých bodov e, debaty ďalej rozpracovaných. A ja dúfam, že aj napriek tomu, že máme len e, pozíciu odporúčania, takže budeme schopní zosúľadiť tie naše pozície a že aj pri rozhodovaní to bude potom zohľadnené. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much for the... Ďakujem pekne za toto aj za toto vystúpenie. Ďakujeme komisii, ďakujeme výboru regionov. A teraz nám ešte stále ostáva čas pre publikum. Vyhradila som tento čas pre vás e, ja aj rečníci, myslím si, že by sme sa o toto mali postarať. Chcete reagovať na všetko, čo tu zaznelo, alebo položiť akúkoľvek otázku, nech sa páči. Poprosím vás, aby ste sa aj predstavili. Áno, samozrejme, ďakujem. Uh, Volám sa François Lemaigre, pracujem pre spoločnosť, ktorú s väčšinou asi nikto nepozná, Colgent Communications, e, na také predstavenie, bez toho, aby som zachádzal do detajlov. E, sme poskytovateľe internetu prvej úrovne, zameriavame sa na tranzit. Máme sieť, ktorá spája Spojené štáty, Mexiko a 27 krajín, vrátane 28 krajín Európskej únie. Uh, E, v podstate my robíme tie veľké časti internetu. My, viete, internet je sieť sieti, ale e, snažíte sa zistiť, kto je aký veľký. A my v podstate sme tým najväčšou, najväčšou prepojenou sieťou vo svete. A dôvod, pre ktorý by som chcel niekoľko slov povedať a chcem sa vo všeobecnosti poďakovať za to, že som takúto možnosť dostal, je ten, že je tu jedna vec, e, ktorú všetci potrebujeme pochopiť. Ide o to, že internet funguje ako vodopád trošku. Máte také na vrchu také veľké kusy vody, ktoré padajú, žiadna kongestia, nič. A priemerné využívanie kapacity na sieti je menej ako 20 Čiže na základe existujúcej kapacite siete môžeme v podstate spätnásobiť využívanie, bez toho, aby sme museli zvyšovať vôbec kapacitu. A keď ľudia hovoria o tom, e, tej prvej časti, keď sa hovorilo o otvorenom internete, keď sa hovorilo o kongestiách, zahlteniu, tak to naozaj sú len máme to, mám z toho vyrážky, pretože kongestiu máme iba e, pre tých, ktorí poskytujú prístup na sieť. Zvyšok internetu je úplne v poriadku, všetko funguje veľmi dobre, ako má. Ako náhle máte dostatočnú kapacitu na to, aby ste sa dostali k internetu, tak už by ste nemali mať absolútne žiadny problém s dosahom na e, obsah a v žiadnom prípade neobmedzujete slobodu spotrebiteľa. Takže keď ľudia hovoria o riadení siete Ehm, myslím si, že to všetko vychádza z toho, že nemáte dosť kapacity. Čiže musíte sa rozhodovať medzi tým, čo pustiť do internetu a čo je možno menej dôležité a teda môže chvíľku počkať, obrazne povedané. Ak máte dostatočne široké pásmo, tak tam nie je žiadne zahltenie. To znamená, že nie je žiadna potreba riadenia e, internetu. A čo sa týka technického nastavenia Samozrejme, to je v centre internetu a tam fungujeme my. A e, kde všetky kapacity sú k dispozícii, technológia sa modernizuje a vylepšuje takým tempom, že naozaj ani nestačíme v podstate udržať krok s tým pásmom, s tou šírkou pásma, ktorú máme v dispozícii, máme 40-100 giga a vždy je tu v podstate nová vlna technických vylepšení, ktoré opäť zmaximalizujú e, dostatočnú kapacitu, ktorá je k dispozícii. Takže zahltenie je v centre toho riadenia internetu. A čím viac idete e, predstavíte si internet ako vodopád a idete stále nižšie, nižšie k tým prepojeniam, e, kde máte poskytovateľov, tam je to ešte ľahké. Potom máte akúsi distribučnú sieť, medzi, v rámci jednotlivých krajín. Čím idete stále nižšie, nižšie, tým je to stále zložitejšie, pretože jednoducho technológia nestíha tej rýchlosti na týchto nižších úrovniach. Takže prečo dnes vystupujem? na určitej úrovni, to znamená prepojenie e, internetu na úrovni veľkoodberateľov. Tu je absolútne nulová tolerancia pre akékoľvek zahltenie, pretože jednoducho tie veci sa dajú veľmi rýchlo vyriešiť. Je to naozaj otázka e, niektorých e, krížových prepojení a problém je vyriešený. Takže to je asi jediný, jediný, jediný, také, jediný odkaz, ktorý som chcel povedať, že v podstate žiadna výhovorka neexistuje na to, aby ste mohli hovoriť o zahltení internetu. A čo rieši Berek, myslím si, že v individuálnych prípadoch naozaj ide o to, aby Národný regulačný orgán zvážil v rámci každého toho kaskadovitého efektu vodopádu, kde môže dochádzať k zahlteniu, čo sa týka prístupu na sieť ale čo sa týka wholesaleovej úrovne, veľkoobchodnej, absolútne neexistuje žiadny dôvod na to, aby sa dalo hovoriť o zahltení. Ďakujem. Ďakujem pekne. E, všetci oceňujeme vaše vystúpenie. Máme ešte 6 minút. 6 minút. O 6 minút musíme končiť, takže nech sa páči. Opäť, opäť z výboru regionov. Volám sa Georg Albach, som z Nemeckého inštitútu pre výskum v Berlíne a bol som odborníkom expertom e, vo výbore regiónov e, pri tejto príležitosti. E, chcel by som poukázať ešte raz na to, že problém ohľadom inovácií v oblasti telekomunikácií e, u nás a v Spojených štátoch je taký, že tam v podstate e, tie licencie sa dávajú zadarmo pre koncových užívateľov a spektrum FCC vlastne k tomu nepotrebujete licencie, to spektrum je voľné. A keby to bolo tak aj u nás, tak by sme sa s rýchlosťou gigabit za sekundu dostali na 3 gigabity za sekundu. Aj tým by sme mohli vyriešiť e, problém nedostatku spektra. Potom ešte ide aj o to, že naozaj tu existuje možnosť presmerovať dáta. A to znamená, že Základné stanice Wi-Fi by mohli byť vhodným prístupovým miestom. Čiže keď to skombinujeme, tak takýto systém by sa úspešne dal ďalej rozvíjať. Ak to nepoužijeme, ak nepôjdeme touto cestou, tak to bude znamenať, že umelo alebo zo zanedbania vytvárame takéto miesta, kde dochádza k zahlteniu práve v tých e, centrách e, s e, veľkým osídlením. Takže naozaj musíme riešiť otázku licencovania aj tohto bezlicenčného pásma. Ďakujem pekne. Myslím si, že je na čase, aby sme skončili. Súhlasím s tým, ktorí sa vyjadrili o tom, že táto diskusia bola veľmi užitočná. Pre mňa mimo, bola určite užitočná. A jednoducho sa vám môžem len poďakovať za dnešné popoludne.